Voilà, nous pouvons reprendre. Pardon pour cette interruption due à un problème technique. Alors, je vous propose, mes chers... Takže navrhujem, vážení kolegovia, aby sme začali bodom 7. Máme veľmi nabitý program do obeda, pretože po vypočutí v bode 7 budeme musieť hlasovať o 15 správach, nielen o tom, o čom bude vypočutie, ale aj o iných žiadostiach presunu e, rozpočtov, o ktoré žiada komisia. Ešte tu e, nie je zastúpená, pre nich je 9. E, hodina veľmi včasná, ale som si istý, že čo skoro k nám prídu. Bod 7 ide o mobilizáciu zdá sa, že ešte je problém s, ne, s tlmočením pre mm, ktorý jazyk? Polština. Zdá sa, že je technický problém s polštinou. Prosím, vyriešte to čím skôr pre nášho kolegu. Takže počas našej schôdze v júli si pamätáte, že sme mali prvú rýchlu výmenu názorov o mobilizácii e, Európskeho fondu Solidarity pre juhovýchodnú oblasť Francúzska, ktorá bola zasiahnutá prírodnou pohromou e, naozaj mimoriadneho rozsahu. Bolo to na minulú jar a bohužiaľ to malo dosť e, katastrofálne dopady na veľkú časť lesa, lesa v Akiten. Takže budeme o chvíľu hlasovať o princípe finančnej účasti tohto Európskeho fondu pre solidaritu pokiaľ ide o odškodnenie škôd spôsobených touto prírodnou katastrofou je to právny základ, ktorý nám umožňuje takto konať a potom budeme hlasovať o schvalovaní dodatočného rozpočtu potrebného na mobilizáciu fondu, tak ako sa s tým počína e, v právnom základe 109 miliónov eur a s koordinátormi sme si mysleli, že by bolo zaujímavé v súlade s precedensom lebo predchádzajúci výbor pre rozpočet privítal rumunských e, zástupcov, aby hovorili o inom prípade prírodnej katastrofy v Rumunsku trochu skôr minulý rok. A <clears throat> mysleli sme si, že by bolo zaujímavé prizvať e, tieto dve osoby, aby e, nám o tom porozprávali. Takže e, najskôr dostane slovo predseda Martr na niekoľko minút a potom predseda Dorante. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať za pozvanie, dámy a páni poslanci, a taktiež hovoriť o Burke Klaus a o jej dopadoch. Takže e, bolo to 24. januára a francúzska vláda e, vytvorila plán na pomoc a cieľom bolo pomôcť postihnutým osobám a oškodniť aj e, lesníkov. Bola zvolená nepriama technika E, pre bonifikovaná pomoc spolu s verejnými e, zárukami a taktiež dotácia na e, odstránenie predmetov za ciest a renováciu, ale došlo k veľkému omeškaniu a ešte na území 220 eh, tisíc hektárov postihnutých, ešte je dosť veľký chaos na niektorých parcelách. To znamená, že eh, požiarníci majú veľké ťažkosti s prístupom a... Je to veľmi riskantné, e, podobá sa to na 49. rok, je to naozaj tak dramatická situácia, ale e, to ešte e, nehovorí nič o riziku pádu stromov, to je aj ekologický problém, pretože strom e, zohráva e, úlohu filtra vzduchu a vody a uhlíka a to je teraz ohrozené, pretože tá obnova je pomalá a problematická. Taktiež treba zdôrazniť, že kvôli tomu, a kvôli tomu, že sa tam ťažko môžu dostať požiarnici, e, sme v situácii, ktorá je naozaj mimoriadne naliehavá, pretože ak mm, ak e, v budúcnosti kvôli suchu a silnému vetru e, došlo k vzblknutiu požiaru, naozaj by hrozili ešte vážnejšie dopady ako v 49., pretože by to mohlo zničiť aj zvyšné zelené časti lesa. Preto e, musíme spravovať toto riziko a to naliehavým spôsobom okamžite vieme naozaj pertinentne, že budú aj ďalšie žiadosti 104 eh, miliónov z rozpočtového riadku, ale očistenie lesa je naozaj naliehavé. To chcem zdôrazniť a taktiež uvoľnenie parciel, aby bolo možné umožniť prístup požiarníkom, ale taktiež umožniť obnovu tohto lesa. Nechcem teda nejako spochybniť, spochybniť ďalšie žiadosti o pomoc, ale keďže je tu istá priorita naliehavých situácií, myslím si, že najnaliehavejšie je to čistenie. Odhaduje sa na viac ako 5 miliónov miliard, výška škôd 3 miliardy pre e, e, drevný priemysel a preto si myslíme, že v mene e, lesného hospodárstva môžeme žiadať, že tých 72 miliónov je potrebných. Je to naozaj naliehavé pre les, ale aj z dôvodov verejnej bezpečnosti a to je taktiež okamžite e, dôležitý bod. E, dúfam, že nás vypočujete, ale každopádne sa chcem poďakovať za vašu pozornosť. Ďakujem pán predseda a ďakujem dámy a páni poslanci. Ďakujem pekne, pán predseda, za vašu e, veľmi jasnú a presvedčivú prezentáciu. A zároveň aj stručnú, tak ako e, bohužiaľ e, sme k tomu nútení vzhľadom na nabitý program nášho výboru dnes do obeda. Ja by som teraz dal slovo po predsedovi Martrovi, ktorý zastupoval e, lesné hospodárstvo, teraz pánovi Darmentierovi, ktorý zastupuje mesta a obce v okolí ktorých je veľa lesov v oblasti Akiten, no a ktoré boli tiež silne postihnuté touto prírodnou katastrofou. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, som starostom dedinky Aržizans. Je to v centre tejto oblasti, ktorá bola postihnutá touto búrkou 24. januára. Toto, toto teritorium je pokryté porastom borovice prímorskej. Je tam 7 tisíc hektárov, ale zároveň je to veľmi málo obývané, pretože len 70 týchto komún v tejto zóne má menej ako 500 obyvateľov. E, toho 24. januára viali vetry, ktoré mali viac ako 170 km za hodinu a spôsobili obrovské škody na verejných inštaláciách. 200 tisíc ľudí bolo, nemalo elektriku plyn, 20 tisíc e, domácností nemalo vodu, 45 tisíc domácností nemalo telefonické spojenie. E, na niektorých miestach bol les zničený až na 80 a e, stromy popadané. Francúzska vláda poverila pracovnú skupina, aby vyhodnotila tieto škody. Bolo to viac ako 8 miliárd, 104 miliardy sú práve na lesoch Ehm, na lesoch. Je obrovská škoda. 700 hektárov týchto lesov bolo postihnutých, ale predovšetkým v Akvitánsku. Obrovské percento týchto lesov a týchto stromov je na zemi, sú spadnuté a z tých 220 tisíc hektárov bolo e, zničených až na 40 a viacej ako 150 tisíc hektárov na 60 Les je základným e, kultúrnym aj hospodárskym bohatstvom oblasti komúny landov a vresovisk. Ako povedal pán predseda, um, dôsledky tejto katastrofy boli e, porovnateľné s výsledkami katastrofálneho požiaru z roku 1949. Došlo tam k dezertifikácii v tom období. Pokiaľ ide o drevné hospodárstvo pred 89. E, rokom a pred búrkou Klaus, sme mali 150 tisíc metrov kubických e, drevného kapitálu a teraz došlo o, k strate o 40 9,5 miliónov kubických metrov bolo možné ročne vyťažiť, ale teraz to bude menej ako 6 miliónov, takže je to obrovská katastrofa, ktorá bude vplývať na celý drevársky priemysel nielen z z krátkodobého, strednodobého, ale aj dlhodobého hľadiska. A mm, od tohto priemyslu závisí 34 tisíc obyvateľov. Samozrejme, tam boli aj iné škody, škody pre cestovný ruch, ekoturizmus, prelov, pre, predovšetkým tie lesné komúny budú mať obrovské ťažkosti v budúcnosti. E, zníženie príjmov z dreva, napríklad tie malé komúny od 10 až 45 príjmov týchto komún pochádza práve z lesa a zo strednodobého hľadiska e, tieto problémy v lese spôsobia aj obrovské ekonomické ťažkosti v týchto komúnach. Samozrejme došlo k zniženiu priemyselnej činnosti a s tým súvisí navýšenie výdavkov na záchranu alebo na obnovu týchto oblastí. Tieto oblasti e, samozrejme budú musieť aj e, zainvestovať, ak budú chcieť dostať e, z týchto poškodených oblastí 40 tisíc metrov kubických poškodeného dreva. Robili sa veľké opatrenia aj v rámci plánu boja proti požiarom, ale Neustále je tam ešte riziko A je tam riziko v prípade lete, ak by došlo k požiaru, tak e, budú postihnuté ešte väčšie oblasti. Je síce náš plán boja nám umožnil zlepšiť situáciu, ale v každom prípade je tu obrovské riziko ekologickej katastrofy Komúna Land je, je obrovským e, zásobiskom, alebo teraz je to akási e, uhlíková, uhlíkové čerpadlo. A nezabúdajme, že stromy sú veľmi dôležité pre e, kyslíkový cyklus, ale aj pre vodný cyklus, a, mm, podvo, a, teda spodné vrstvy a spodné vody a, sú e, narušené tým, že boli vyvrátené stromy. Je tam samozrejme z tohto dôvodu aj veľký problém s tým, či obyvateľstvo zostane v tejto oblasti. Podľa môjho názoru je táto katastrofa veľkou výzvou pre Európu. Jedna, jednak veľká časť lesa v Akvitansku bola e, zničená a očakáva nás e, pluridisciplinárna práca a rovnako aj vedecký ekonomický inštitút e, musí vypracovať štúdiu, aby sme zistili do roku 2050, akým spôsobom obnoviť túto oblasť ak chceme zachovať túto výnimočnú oblasť a zachovať jeho biodiverzitu a nesmieme zabúdať tiež na boj proti klimatickým zmenám. Otázka uhlíkovej stopy je tiež veľmi dôležitá. Zachytávanie a uskladňovanie e, uhlíka, zlepšenie E, kvality podzemných vôd, biodiverzita a tak ďalej a tak ďalej. Mnohé miesta v Európe e, utrpeli e, tým, že požiare zničili lesy napríklad v Španielsku, Grecku a tak ďalej. Nezabúdajme tiež, že je tu veľmi divoká urbanizácia na mnohých miestach a preto je veľmi dôležité poukázať na význam lesa v Európe ale my musíme ísť ďalej, než e, bol akčný plán Európy za rok 2006 a musíme vypracovať skutočnú spoločnú lesnú politiku na úrovni Európy. Na záver by som chcel poďakovať všetkým e, poslancom tejto oblasti, ktorí rýchlo prijali opatrenia, aby sme čelili tejto katastrofe a ktorí e, veľmi pozorne preštudovali e, e, francúzsku žiadosť o pomoc a že podporili túto žiadosť. A ešte raz, pán predseda, dámy a páni poslanci, ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz dám slovo pánovi Johannesovi Varterovi z generálneho riaditeľstva režio z Európskej komisie. Ja som ho šne pozdravil, lebo som ho nevidel a on nám povie stanovisko Európskej komisie a povie, prečo Európska komisia prišla s takýmto stanoviskom a rozhodnutím. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za možnosť eh, v krátkosti tu eh, vystúpiť, eh, dámy a páni. Burka Klaus je 63. 63. požiadavkou o finančnú pomoc za, od roku 2002. Je to 31. Eh, dokument s požiadavkou, ktorý prerokováva parlament a spoločne s radou o rokovaní rozpočtových prostriedkoch na poskytnutie finančnej pomoci na návrh rady. Burka, rad, Burka Klaus je už šiestým návrhom na pomoc, ale iba prvým návrhom, v ktorom ide o prípad v, v oblasti, ktorá bola najviac a hlavne postihnutá e, tzv. katastrofou. Doposiaľ Francúzsko finančnú pomoc z tohto solidárneho fondu získala v roku 2002 e, v oblasti rieky Rine, v roku 2003 e, na tropickej, po tropickej búrke na ostrove Reunion a v roku 2007 taktiež po hurikáne, ktorý zasiahol Guadalupe Martinique. Jeden prípad bol zamietnutý. Doterajšie údaje, ktoré sa týkajú Fondu Solidarity pre Francúzsko, predstavujú 59 miliónov eur. Pán predseda Burka Klaus Všetky tieto prípady e, zatieňuje, predstavuje celá 3,8 miliardy eur, ktoré na základe kritérií Fondu Solidarity môžu byť uznané a všetky doterajšie prípady e, nechávajú zatienené. Klaus zasiahol 24 januára tohto roka Francúzsko a zanechal obrovské škody a pustošenie najmä na juhozápade v lesoch. Postihlo, postihnutých bolo zhruba presne 31 departmentov Francúzska a najmä bol postihnutý región Akvitánska, kde bolo 86 všetkých škôd a predstavuje to viac ako e, polovicu všetkých e, škôd, najmä v jednom meste. Najväčšie škody sa prejavili v polnospodárstve, kde e, zhruba 700 tisíc hektárov lesa bolo poškodených. Celkovo, podľa odhadov Francúzska, ktoré máme k dispozície, bolo zničených 4,2 milióna kubických metrov lesa. Boli postihnuté vlastne infraštruktúry, telefónne káble a tiež eh, vodné zdroje. Okrem toho došlo k výraznému poškodeniu cestnej a železničnej dopravy a čistiace práce si vyžiadali veľké úsilia, veľké náklady. Tak katastrofa um, ostala dosť nepovšimnutá zo strany verejnosti mimo Francúzska a súvisí to s tým, že búrky, na rozdiel od lesných požiarov, nie sú až také mediálne zaujímavé a neposkytujú ani také dramatické obrázky. Napriek tomu Fran- búrka Klaus spôsobila vo Francúzsku škody, ktoré predstihnú mimoriadne tie škody, ktoré spôsobili požiare v Grécku pred dvoma rokmi. Pán predseda, komisia a francúzske orgány od samotného počiatku spolupracovali veľmi kvalitne, kontakty sa nadviazali i hneď po tejto katastrofe. Až ku, až ku poslednej požiadavke, k záverečnej požiadavke francúzskej strany a tiež e, príslušné generálne rediteľstva regionálnej politiky a GDS Agri a životného prostredie sú zúčastnené na tejto spolupráci. To znamenalo, že oficiálna žiadosť bola predložená až 2. apríla, teda dva dní pred tou 10-dňovou e, lehotou. Celkovo sa požiadavky o pomoc z tohto fondu prekladajú pred e, uplynutím lehoty táto žiadosť bola veľmi dobre pripravená a bolo možno spracovať relatívne rýchlo. Na rozdiel od ostatných mnohých prípadov v tomto prípade nebolo potrebné klásť žiadne dodatočné otázky, žiadať žiadne dodatočné informácie a preskúmanie, ktoré sa vzťahovalo na škody na lese, bolo dosť rozsiahle. Vyhodnotenie týchto škôd na lesoch je dosť e, náročné, pretože je potrebné zohľadňovať mnoho rôznych faktorov. Napríklad stav a vek stromov, súčasná cena dreva, náklady čistiaci, na čistiace práce, náklady uskladňovania poškodeného dreva, ďalej náklady na znovu zalesňovanie a tak ďalej. Tieto um, všetky faktory dokázali e, vyjasniť a preskúmať odborníci z týchto generálnych rejiteľstiev. Od začiatku nebolo jasné, či budeme môcť uplatniť bežnú mobilizáciu Fondu Solidarity a či e, táto požiadavka bude splňať príslušné kritériá. V prípade Francúzska tieto škody predstavujú zhruba 3 miliardy eur za, na cenách v roku 2002 a teraz je to 3,4 miliardy eur. Ak by došlo k regionálnej katastrofe s menšími škodami, boli by šance na úspešnú žiadosť nízke, najmä kvôli požiadavke, že v tom prípade viac ako 50 obyvateľstva by muselo byť bezprostredne zasiahnutých takouto búrkou. V prípade búrok, ktoré spôsobujú predovšetkým škody na lesoch, rovnako ako pri lesných požiadoroch, je to dosť nepravdepodobné a práve to vysvetľuje, prečo takéto požiadavky v minulosti nemohli byť akceptované. Nie všetky škody, o ktoré žiadalo Francúzsko na preplatenie, mohli byť uznané najmä stratené prepojenie lesa na emisie CO2 a škody s tým súvisiace. Komisia aj po porade s generálnym riaditeľom pre životné prostredie nemohla uznať ako priame škody nie je žiadnych pochybností o tom, že tento zničený les bude mať vplyv aj na životné prostredie, aj na bilanciu skleníkových plynov, ale nemali by sme aplikovať Nemohli sme aplikovať žiadnu všeobecne uznanú metódu na vyhodnotenie tohto faktora a nemohli sme vychádzať zo žiadnych fiktívnych škôd. Komisia musela vychádzať zo sumy zhruba 1,22 miliardy eur z celkových škôd z celkovej sumy 5,0 25 miliardy eur. To isté platí aj pre podporu obratu, ktorá e, v dôsledku tejto búrky, najmä v drevospracujúcom priemysle, sa prejavila, pretože toto v súlade s kritériami nariadenia o Fonde Solidarity by malo by malo priamy vplyv na hospodárstvo, avšak nesúvisí to s žiadnymi priamými dopadmi tejto búrky. Takéto priame dopady tejto búrky majú taký význam preto, pretože určujú e, nielen samotný rozsah takejto búrky, ale predstavujú aj základ na výpočty finančnej pomoci, ktorá sa bude čerpať z Fondu Solidarity. V každom prípade e, v prípade búrky Klaus e, škody, ktoré uznala komisia, predstavujú 3,8 miliardy eur a to je vysoko nad ten stanovený prach a nad kritéria, ktoré sú stanovené v nariadení o Fonde Solidarity a tieto kritéria môžeme v tomto prípade uznať. Analýzy a vyhodnotenia e, komisie boli uzavreté 20. mája. Komisia predložila návrh e, na finančné prosiedky zhruba 509 miliónov e, a to sa bude do istého datumu potom aplikovať vo výbore v parlamente sa predpokladá schválenie tejto finančnej pomoci Francúzsku z Fondu Solidarity a môžeme túto pomoc odporučiť. Komisia a Francúzsko pracujú teraz na tom, aby vyplatenie tejto finančnej pomoci eh, bolo uzavreté po všetkých príslušných dohodách, eh, aby všetky klauzuly, ktoré sa ťahujú na finančnú podporu a tiež využitie týchto prostriedkov eh, boli rozsahlo dohodnuté. Ako viete, Fond Solidarity môže pokryť iba isté konkrétne druhy opatrení, najmä znovu vybudovávanie rôznych druhov eh, kľúčovej infraštruktúry, eh, ďalej náklady na na znovu vybudovanie a tiež na znovu zalesňovanie, ale nie iné konkrétne úlohy. Fond Solidarity ne, neumožňuje pokryť eh, škody súkromných firiem alebo súkromných lesníkov, ktoré vznikli z dôsledku takéto búrky. Tak ako bol naplánované, ak rozpočet bude prijatý do polovici septembra, môže komisia uskutočniť túto platbu predpokladáme do konca oktobra v Francúzsku. Ďakujem. Ďakujem pekne za všetky tieto upresnenia. Mám žiadosť o slovo pani Helga Trüppel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po nemecky, ak dovolíte. Chcela by som vedieť od pána zástupcu komisie, či aj programy na znovu zalesňovanie týchto lesov v verejnom sektore, či sa to plánuje a či um, Francúzsko je uh, začlenené do tohto programu a po druhé, doposiaľ nie sú žiadne uznané metódy, ktoré by sa stiahovali na finančnú protihodnotu, koľko uh, CO2 teraz, teraz stratíme týmto strateným lesom. Podľa všetkého, čo máme k dispozícii v štúdiách a tak ďalej, vychádzame z toho, že takéto búrky a hurikány sa budú čoraz ťažšie ešte vyskytovať a teda aj takéto škody budú vznikať. Mm, chcem sa opýtať, či už pracujete na, na príprave nejakej uznateľnej metódy a ak áno, kedy by sme ju mohli očakávať? Merci. Ďakujem pekne. Reimer Böge sa prihlásilo slovo. Chcem povedať, že Reimer, ktorý bol môjim predchodcom ako predseda tohto výboru, zohral dôležitú úlohu pri vytváraní tohto Európskeho fondu Solidarity. Naviac je spravodajcom pre právny základ tohto fondu Solidarity. Budeme o tom hlasovať o chvíľočku aby sme mohli pristúpiť k, takémuto, k takéto operácii a keď e, dostane slovo, tak navrhujem, aby aj stručne odprezentoval svoju správu a potom sa obratíme aj na YouTube, aby odprezentovala svoju správu o dodatočnom rozpočte a takto získame čas. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja môžeme byť celkom stručný s prezentáciou mojou, mojej správy, pretože všetci ju máte k dispozícii vo svojich zložkách a Prezentácia situácie, ktorú sme si vypočuli od našich francúzských hostí aj tiež zástupcov komisie, pokryla v podstate všetko a e, vypovedala aj o dramatickom dopade na regióny, ktoré boli postihnuté a na obyvateľov týchto regiónov, či už išlo o škody z búrky, alebo o požiare, alebo o zemetrasenia. Zajtra Neskôr si ešte vypočujeme, aké prípady zemetrasení zaznamenali v Taliansku. E, tieto postihy sú teda nepochybne rozsiahle a aj keď v niektorých prípadoch ide iba o malé sumy, nebolo by e, zlé, keby sme prejavili aspoň trochu solidarity, aj keď e, spôsobené škody nemôžeme samozrejme úplne pokryť. Aby som nadviesal na to, čo sa pýtal Helga Trupel, Chcel by som sa opýtať na dve veci. Vždy, keď dôjde k nejakej prírodnej katastrofe, prebieha aj diskusia, či sa môžeme poučiť niečo z tejto skúsenosti. Vieme, že keď dojde k zemetraseniu, hovorí sa o stabilite budov a domov, Pýtajú sa niektorí odborníci, či boli budovy pripravené. Keď dôjde k požiarom, sú otázky, či máme dostatok skúsených požiarných síl na mieste, a či e, dostatočne promptne boli schopní reagovať. A pri takýchto búrkach, e, najmä v oblasti lesného hospodárstva, sa neustále diskutuje o tom, aká bola štruktúra lesa. Či boli ehm, tam nejaké nové prístupy, o ktorých by sa mohlo diskutovať. Vieme, že eh, v lesnom hospodárstve došlo k veľkým škodám a je to táto otázka obnovy lesného hospodárstva je už otázkou celého desaťročia. Tí, ktorí neboli zasiahnutí takouto katastrofou, si nevedia ani predstaviť, eh, aké katastrofálne dopady môže mať eh, Diskutuje sa o tom, čo by bolo možné zmeniť. Hovorí sa o druhoch stromov, o inej štruktúre lesa. Nemiem to celkom ja osobne vyhodnotiť, ale rád by som o tom niečo viac vedel, o tomto konkrétnom prípade. Už tu bolo povedané, aj som si to zaznamenal, že v návrhu komisie, e, s ktorým máme teraz dočinenia, sa počíta s e, s vyhodnotením škody zhruba 3,8 miliardy a z toho vyplývajú potom návrhy na mobilizáciu e, škôd e, v Fondu Solidarity vo výške 109 miliónov. Okrem toho sa ešte hovorilo o, o tom, že či sa má do toho započítať e, aj ten faktor, že lesy už nie sú schopné čerpať CO2. Okrem toho je tam ešte ďalšia suma, ktorá sa pripočíta k tejto celkovej sume 3,8 miliardy. Napriek tomu ešte tu vyvstáva otázka bez toho, aby sme sa chceli nejakým spôsobom piešovať do vnútornej politiky Francúzska, ale v porovnateľných prípadoch vždy sa diskutovalo o tom, či okrem tohto fondu Solidarity sú ešte nejaké iné možnosti, napríklad z rozpočtu Európskej únie, aby sa pomohlo týmto regiónom nejakými e, zmenenými programami na reštrukturalizáciu regiónov, aby sme pomohli zabezpečiť aj udržateľnosť takejto pomoci a takýchto krokov. K tomu by som tiež veľmi rád niečo počul. Inak, e, čo sa týka tých e, čísiel, ktoré sme si vypočuli, s nimi súhlasím a myslím, že by sme mali tento návrh schváliť. A ešte by som dodal, že aj výbor REGI tiež e, prejavil písomne svoj súhlas s týmto návrhom. Ďakujem. Ďakujem. Dostal som list od pani Danity Hübnerovej a tam je pozitívne stanovisko k tým otázkám, ktoré položil Reimer Böge a sú úplne pertinentné, ale jedna z nich je veľmi dôležitá. Ten nešťastný les v Akvitánsku už presne pred desiatimi rokmi utrpel rovnakou búrkou, ktorá bola neobyčajná, ktorá bola síce menej silná ako tohtoročná, ročná a je legitimné si položiť otázku, keď už došlo k prvej burke, tak aké sú uzávery alebo poučenia, ktoré sme z toho vyvodili Francúzi aj na úrovni EÚ, aby sme e, urobili akési preventívne opatrenia, napríklad aj pre seizmické normy a podobné. Navrhujem Jute Haug ktorá je spravodajkyňou pre rozpočtovú záležitosť tohto bodu, aby urobila svoje expoze. A potom poprosím našich hostí a na Európsku komisiu, aby odpovedali na položené otázky. Takže nech sa páči Juta Haug. Ďakujem pekne. Ja môžem byť ešte stručnejšia ako Reimer Böge, keď eh, budeme hlasovať v prospech správy e, Reimera, tak potom samozrejme musíme e, odhlasovať aj moju správu, aby sme mohli aj vyplatiť tieto prostriedky. Formálne je to tak, že výbor REGI dnes popoludní prejaví svoj súhlas, e, ktorý navrhla Danuta Hübnerová ako predsednička výboru REGI, ale na to nemôžeme čakať, na ich reakciu, pretože podľa mňa môžeme Reimer hovorí, aby sme hlasovali pozitívne o jeho správe. Ja súhlasím, ak takto budeme postupovať, tak musíme aj sprístupniť tieto prostriedky, aby mohli byť vyplatené a týmto by sme uvoľnili túto kapitolu pre komisiu a celá vec by sa mohla uzavrieť. Ďakujem. Pán Varter by chcel zareagovať alebo odpovedať na otázky, ktoré boli položené a potom dám svoje pánovi Darmante. Ďakujem, pán predseda. V krátkosti na otázky, ktoré tu boli položené pani Trupel. E, opatrenia na znovu zalesňovanie. Fond Solidarity a naradenie o tomto fonde uvádza e, veľmi krátky zoznam možných opatrení, ktoré môžu byť financované z prostriedkov Fondu Solidarity. V podstate je to znovu zničenej infraštruktúry a vybavenie lesa, ďalej sprístupnenie núdzového ubytovania a rôznych eh, pomocných služieb, zabezpečenie ochranných eh, zariadení a, by, a čistenie eh, území, ktoré boli postihnuté katastrofou. To znamená čistenie lesov, by spadalo do tejto kategórie, ak by išlo o verejné opatrenia, čo sa môže financovať. Ďalej e, znovu vytvorenie infraštruktúry, elektrický prúd, e, telefonické linky, cesty a tak ďalej. To všetko je možné. E, náklady na zalesňovanie sa nemôžu pokryť a financovať z tohto nástroja. Musíme rozlišovať tieto náklady idú isté, že na výpočty škôd spoločne teda už ne, ak nie sú už započítané v cene dreva. Dodatočné náklady, ktoré vznikajú tým, že bolo potrebné stiahnuť tieto nezvyčajné druhy lesa, e, stromov z lesa, ktoré sa navyšovali, ale aby som sa vrátil k vašej otázke k znovu zalesňovaniu, nie, to sa nemôže pokrývať. Pokiaľ ide o vyhodnotenie už neschopnosti čerpať eh, CO2, ktorý by les mohol ešte čerpať. Ja môžem iba zopakovať to, čo som eh, počul od generálneho pre životné prostredie. V podstate je jasné, do akej miery je les eh, schopný čerpať CO2, do akej miery je to vyhodnotiteľné, ale aby sme to nejako boli schopní oceniť, eh, aby sme boli vyhodno- schopní vyhodnotiť eh, finančnú hodnotu takéto činnosti. Ehm, keď hovoríme o obchodovacích právach eh, oxidu uhličitého, to ešte nie je vyjasnené a v tejto diskusii môžeme teraz s fondom Solidarity asi nemôžeme počítať. Aby som sa vyjadril teraz k otázke pána Bilgeho, k doplnkovým opatreniam. Uh, z pravidla v prípade takej katastrofy je potrebné zamyslieť sa, čo by sme mohli zlepšiť, aby sme zabránili zopakovaniu alebo aby sme aspoň zmiernili vplyvy opakovania a fond, nariadenie o Fonde Solidarity požaduje od eh, štátov, ktoré sú príjemcami, aby v správach o využití prostriedkoch tiež uviedli, ktoré opatrenia zaviedli, aby zabránili zopakovaniu eh, takýchto podobných prípadov. To môže obsahovať napríklad eh, zmeny hľadiska štruktúry lesa a tak ďalej. To my nemôžeme vyhodnotiť, eh, ale predpokladám, že naši kolegovia generálne pre polnospodárstvo môžu niečo také vyhodnotiť, ale to je oblasť, eh, ktorá nespadá celkom do oblasti priamo vyhodnocovania kritérií Fondu Solidarity. Ďakujem. Euh, Ďakujem pekne, pán Darmante k dvom bodom, aby som zareagoval na otázky dvoch poslancov. Najskôr podmienky obnovy lesa. Pred chvíľou som povedala, že sme vytvorili e, pluridisciplinárnu skupinu, do ktorej patrím aj ja. Sú tam aj zastupci e, lesníkov, geografov, odborníkov na klimatické oteplovanie, ale ako povedal pán Pinodo, e, nepoznáme stromy, ktorí by odolali vetru 170 km za hodinu. Takže e, budeme nad tým rozmýšľať a e, budeme rozmýšľať e, dokonca ešte nad ramec, pretože máme veľké agronomické inštitúty vo Francúzsku, Takže e, budú sa snažiť nájsť také druhy stromov alebo primorskej borovice, ktorí by odolali takýmto silným vetrom. Takže s najrenomovejšími odborníkmi, aj európskymi, sa budeme nad tým zamýšľať. Takže chceme prizvať všetkých, aby sa na tomto zúčastnili. A čo sa týka uhlíka, e, pozorne som si všetko vypočul. V Akvitánsku máme možnosť vypočítať substitučnú hodnotu. Francúzska správa sa dnes pokúsila vyčísliť hodnotu e, blahodárneho účinku lesa pre spoločenstvo uhlík. Takže substitučná hodnota. E, v Akvitánsku sa chce vstreknúť eh, CO2 do eh, bývalej baňa. My sme chceli vedieť, koľko to bude stáť a môžeme to eh, porovnať s tým čerpaním, bezplatným čerpaním CO2 strommi. Takže táto substitúcia, substitúcia je veľmi dôležitá aj v prípade vody, pretože niektoré európske krajiny kupujú lesy, aby zachytávali podzemnú pitnú vodu Takže vieme vyčísliť, ako, eh, koľko by stála voda, ktorá by nebola čistená lesom. Takže to môžeme porovnať, môžeme vyčísliť túto hodnotu. Toľko som chcel povedať k rozprave. Takže čo sa týka uhlíka, v Akvitánsku máme dobrý príklad, čo sa týka zachytávania uhlíka v bývalých eh, baniach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aj ja by som rád niečo povedal, možno na záver tejto rozpravy a potom pristúpime k hlasovaniu. Čo sa týka našich eh, hostí, Dovolte, aby som sa im ešte raz poďakoval za ich príspevky. Dúfam, že si z dnešnej schôdze zapamätajú to, že európsky poslanci venujú veľkú pozornosť tomu, čo sa deje všade v Európe, hlavne keď e, trpia e, európsky občania. A naozaj e, sú poslanci pripravení sa s nimi, s občanmi stretnúť a neuspokoja sa so zástupcami, sprostredkovateľmi a dúfam, že si zapamätáte aj to, že Európsky parlament chce konať čo najrychlejšie v inštitucionálnom rámci, do ktorého spada. Viem, že mnohí e, odborníci aj zvolení zástupcovia v prípade, ktorým sa nezaoberali, e, poukázali na také administratívne omeškanie, ale pokiaľ ide Európsky parlament, my sme konali čo najrychlejšie, pretože je to bod e, na prvej schôdzi po voľbách. No a čo sa týka výboru pre rozpočet, tak ako to e, zdôraznili viacerí kolegovia, myslím, že by sme sa mali poučiť z tohto prípadu alebo si minimálne položiť otázky. Najskôr je potrebné, aby nám vedci povedali, či tento výnimočný klimatický úkaz to si nikto nepamätá od e, konca 19. storočia, odkedy existuje tento les v departement Land. E, teda či tento úkaz súvisí s klimatickými zmenami a teda, že hrozí, že sa to zopakuje buď u nás alebo inde v Európe. A komisia aj pán Darmonte povedali, že takéto búrky už boli, alebo teda aby nám veci povedali, že je to naozaj vynimočný fenomén a že ten sa už skôr ako o tisíc rokov nezopakuje. A taktiež by som chcel povedať, že táto e, smršť je e, opäť príkladom nešťastia e, časti európskych občanov a je potrebné zapojiť solidaritu s spoločenstva. Ako to pripomenul zástupca komisie, od minulého roka sme mali príležitosť sa zmobilizovať pre Spojené kráľovstvo po mimoriadnych záplavách minulý rok aj v prípade Grécka po e, požiaroch a obávam sa, že e, tohtoročné požiary pri Atenách si opäť vyžiadajú e, solidaritu spoločenstva. Pomohli sme aj Rumunsku uvidíme, čo budeme môcť spraviť po hroznom zemetrasení eh, v oblasti Aquila v Taliansku. Takže keď eh, budeme skúmať návrh rozpočtu na rok 2010, musíme pamätať na eh, zvýšené potreby solidarity v EÚ. Ďalšia otázka, ktorú nastolil pán Darmonte aj pani Trupel nový rozmer, ktorý sme nedávno objavili. E, rozmer tohto lesnického dedičstva. Predstavuje to obrovský hospodársky potenciál, ale dnes sme pochopili, že je tu aj ekologický rozmer, ktorý je nemalý a snažíme sa ho vyčísliť. A možno, že by nás to malo priviesť, aj keď náš výbor pre rozpočet nie je e, v prvej línii, aj Envy, Agri a ďalšie výbory, všetky, ktoré sa zaoberajú hospodárskymi otázkami. Takže e, zamyslieť sa nad tým, či by EÚ nemala vytvoriť spoločné smerovanie pre lesné hospodárstvo nie je to zatiaľ v právomociach EÚ. Tí, ktorí sa zúčastňovali na Európskom konvente, pred pár rokmi si asi pamätajú, že sme si kládli túto otázku, či eh, by eh, lesné hospodárstvo malo byť súčasťou právomoci EÚ. Eh, zatiaľ tomu tak nie je, ale môžeme prizvať členské krajiny, aby prijali spoločné usmernenia v tomto oblasti, tejto oblasti, aby zohľadnili hospodársky aj environmentálny rozmer toho, čo e, predstavuje les, tak ako to pripomenul pán Darmante. Ja myslím, že to je otázka, ktorú si budeme musieť položiť. No a potom vo svetle e, bohož, bohužiaľ týchto mnohých e, príkladov klimatických katastrof sa e, budeme musieť zamyslieť nad tým, či Európsky fond Solidarity pracuje uspokojivo. Pán Varter nám pripomenul presné obmedzenia alebo stropy aj Reimer Böge nám ich pripomenul vlastne minimum ktoré musí byť splnené na odškodnenie z fondu, ale mm, treba e, spraviť akúsi bilanciu a zamyslieť sa nad tým, či by sa systém nemohol vylepšiť. Nož a teraz po tejto prezentácii hostí a spravodajcov a potom, ako sme si vypočuli návrhy. Navrhujem, keďže je teraz 10, 10 hodín, teda 9.59 presne, teda 9.59 v Greenwichi, ale 10 na mojich hodinkách, takže navrhujem, aby sme najskôr schválili právny základ, pokiaľ ide o správu Reimera Bögeho. Mm, je to číslo 8 aj je to 8 bod na našom programe. Takže e, navrhujem, aby sme hlasovali o e, tejto správe. Kto je za? Ďakujem pekne. No kto je proti? Jeden hlas proti. Kto sa zdrží hlasovania? Nikto. Týmto je správa pána Bögeho schválená, právny základ, takže jednomyselne až na jeden hlas proti. Ešte chcem pripomenúť, že v záujme rýchlosti budeme hlasovať e, už na budúcej plenárnej schôdzi medzi 14. a 17. septembrom. Teraz dodatočný rozpočet, tak ako ho navrhuje pani Juta Haug. Mm, navrhujem, aby sme hlasovali. Kto je za? Ďakujem pekne. Kto je proti? Opäť jeden hlas proti, kto sa zdržiava hlasovania. Nik. Takže taktiež jednomyselne schválené až na jeden hlas proti. Ďakujem vážení kolegovia, ďakujem pán Darmante, ďakujem za vaše svedectvo. Samozrejme môžete tu ostať až do konca, do, obednej, do obednejšieho zasadnutia, na rozdiel od nášho francúzského e, parlamentu. E, toto zasadnutie je verejné, takže ďakujem verejnosti aj novinárov, ale samozrejme pán Darmante môže aj teraz našu schôdzu opustiť. Takže my sme teraz schválili body 8 a 9 a môžeme teraz prejsť k správe Juta Haug o rozpočte, dodatočnom rozpočte číslo 8. Je to bod 10 na našom programe. Je to bod, eh, ktorý eh, viedol k trialógu medzi Europolom, Eurojustom a Olafom. Ale pani Haug, máte slovo. Ďakujem. Áno, skutočne. Um už sme hovorili o tomto opravnom rozpočte. Zhodli sme sa na všetkých bodoch a iba jeden jediný bod bol sporným a síce otázka Europolu. Dohodli sme sa, že v žiadnom prípade nebudeme teraz pre rozpočet na rok 2009 e, môcť prebrať žiadne prenosné náklady, ak rada článok 47 Nepríjme s nami, ktorý súvisí práve s Europolom. Po letnej prestávke komisia už začala s presviečaním rady, aby nás pozvali rokovania a tento trialóg e, sa aj uskutočnil včera do poludnia, sa uskutočnilo 9. hodine. Veľmi krátko, iba pol hodinku sme potrebovali na to, aby sme sa dohodli. A kolegovia sa domnievajú, kolegovia môžu nájsť výsledky tohto trialógu na svojich stoloch vo svojich zložkách pod názvom Conclusions a ide o to, že sme sa snažili um, skombinovať tri hlavné veci. Po prvé, postupy v súlade s článkom 47 našej medziinstitucionálnej dohody. Na tom sme sa dohodli. Schválili sme to, čo komisia navrhuje pre Europol do roku 2013, od roku 2010, to poprvé, po druhé. Hovorili sme o opravnom rozpočte, teda tých 1,2 miliónov eur, ktoré potrebuje teraz Europol a aby sa stal z agentúry vládnej agentúrou spoločenstva, potrebuje teraz z rozpočtu 2009 eh, z rozpočtovej položky, ktorá v tejto chvíli nie je eh, dostatočná, ale je v tej istej oblasti. To teda po druhé bolo predmetom eh, diskusie. Dohodli sme sa, že schválime tento presun prostriedkov po tretie. Komisia um, opäť bude musieť čeliť našim otázkam, pretože v treťom bode Rada a parlament sa zhodli na tom, že chcú vyzvať komisiu, aby teraz stanovila nejaké hlavné usmernenia pre postupy v súlade článkov 47, tak aby sme potom mohli schváliť tieto usmernenia, aby sme nemuseli za každým začínať úplne od znova ako budeme postupovať, či môžeme príjmať radu k tomu, aby nás prizvala na rokovania v súlade s článkom 47 pre agentúru, buď pre rozšírenie agentúry alebo pre zriadenie novej agentúry, aby s nami rokovali. Niektorí e, si možno spomínate, že pred letnou prestávkou e, prebehli dva trialógy a jedno rokovanie. A trikrát e, sme sa už venovali tomuto článku 47 a vždy sa tomu rada nejako vyhla. Keď budú nejaké presné ustanovenia, ktoré sa musia dodržiavať, tak to bude jednoduchšie. Švedské predsedníctvo e, si myslím, že včera bolo veľmi e, nápomocné a tieto tri body sme teda prebrali. A keď všetko prebehlo v našej spokojnosti a môžeme byť spokojní s týmto výsledkom naozaj, ja preto navrhujem, aby sme tento opravný rozpočet číslo 8 bez nejakých zmien schválili v plnej miere. Ďakujem veľmi pekne. Pán spravodajca sa chce k tomu ešte vyjadriť a ešte požiadam Európsku komisiu, ak sa chce vyjadriť. Pán všeobecný spravodajca. Ďakujem pekne, ale nie je mojou úlohou ako všeobecný spravodajca sa k tomu vyjadrovať, iba ako účastník včerajšieho trialógu. Môžem potvrdiť e, to, čo povedala spravodajkyňa, že by sme to mali podporiť bez akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov, ale ak dovolíte, veľmi opatrne chcem predniesť, či by nebolo rozumné, e, možno formou ústneho pozmeňovacieho návrhu spravodajkyne, začleniť nejakú vetičku o tomto treťom bode predovšetkým do textu. Ak sa nemýlim, tak minulý rok sme sa snažili dosiahnuť to už v prvom čítaní o rozpočte, ale druhé čítanie už neobsahovalo túto klauzulu. To znamená, že rada nepodporovala naše návrhy minulý rok v rovnakej miere ako teraz. Môžeme byť e, spokojní so správaním švedského predsedníctva, ale ak budeme mať e, nejaké také obsahovo silnejšie tvrdenie v tomto texte, ktoré by zakotvovalo, na čo sme sa dohodli, myslím, že by to bolo vhodné. Ak by to bolo príliš komplikované, e, nechcem to nejako, nejako spomaľovať, e, celý tento proces, ale ak by to bolo možné, ak by sme sa na tomto dohodli vo výbore, prečo by sme nemohli zakomponovať do tohto textu vetu, ktorá bude potvrdzovať toto rozhodnutie. Toto som len chcel navrhnúť, ale ešte raz chcem povedať, že podporujem rozhodnutie spravodajkyne. Ďakujem. Juta odpovie? Áno, myslím, že je to dobrý nápad a už tu mám aj konkrétny návrh, aby sme v bode 1 hneď stanovili, že schvaluje e, návrh na návrhu opravného rozpočtu na rok 2009 e, bez zmien po výsledkoch trialógu a potom e, vložíme jednoducho tieto závery, ku ktorým sme dospeli. A budeme mať všetko potom pokryté, čo potrebujeme a bude sa o tom vedieť aj na parlamente, aj na rade. Ďakujem. Très bien. Výborne. Juta, mohli by ste nám ešte zopakovať, v čom bude spočívať ten ústny pozmenujúci návrh? V samotnej správe musela som totiž vypracovať formálnu správu a existuje tu návrh uznesenia, e, ktorý musíme predlžiť v pléne v bode 2 pardon, v bode 1, hovorí rečnička, sa hovorí, schvaľuje návrh návrhu opravného rozpočtu číslo 8 pre rok 2009 bez zmien a po výsledkoch trialógu. A potom tam ešte dodáme byť príloha 1. V poriadku, všetci pochopili tento návrh? Dobre, takže ide o to, aby sme tam dodali odvolal ku existencii trialógu a do dodatku budú závery tohto trialógu. Pán Godmanis pochopil? Len preto som to zopakoval. Je to OK? Súhlasíte? Pre nás nových členov výboru to nie je také jednoduché, pretože v dokumente, ktorý spravodajkyňa vypracovala, sa uvádza, že zdroj financovania je namerený na zníženie a na minimalizovanie rozpočtu určeného na boj proti zločinu. Teda tieto prostriedky sa presunuli do administratívnych nákladov, ale predpokladám, že sa prerokovalo na trialógu. Prepačte, to patrí k návrhu komisie, aby sa táto suma... Bien. Merci de ces précisions. No dobre, ďakujem aj za tieto upresnenia. E, pán generálny riaditeľ, chcete vystúpiť? Nemusíte, samozrejme. Pán predseda, len by som poďakoval pani Haug, ktorá práve vystúpila za jej veľmi produktívnu prácu a ja vás môžem ubezpečiť, že Európska komisia bude pracovať veľmi pozorne a aby aj spolupráca troch inštitúcií pokračovala v poriadku. Dobre, k tomuto poslednému bodu hovorí pán predseda. Pre nových kolegov, ktorí sa nezúčastnili prípravy interinstitucionálnej dohody, rád by som prečítal rýchlo e, článok 47 e, interinstitucionálnej dohody, na ktorý sa odvolávame aj v záveroch trialógu a pre ktorý žiadame v poslednom bodu, bode záverov, žiadame od komisie aby urobila návrhy na minimálne procedúry. A článok hovorí, pri vypracovávaní návrhu na vytvorenie novej agentúry Europol už existuje, ale meníme jeho štatút, aby sa stal takmer agentúrou, takže na vytvorenie novej agentúry Európska komisia vyhodnotí rozpočtové dopady v e, rubrike vo výdavkovej kapitole ktorá zodpovedá na základe týchto informácií a bez ohľadu na legislatívne postupy, ktoré mm, spravujú túto agentúru, oba tieto ramena alebo orgány správneho konania sú rozhodné alebo sú poverené, aby konali v správnom čase a správnym spôsobom. To je to, čo hovorí bod 47. Vo francúzštine to voláme e, systém sliepky a vajca. Otázka je, čo bolo skôr, či najprv sliepka alebo vajce. A či v skutočnosti by sme mali mať najprv právny základ alebo najprv peniaze. A na to je potrebná samozrejme politická zhoda k obom veciam a z toho je potrebné e, vypracovať taký postup, ktorý nám umožní E, tento problém vyriešiť a aby sme zároveň mali aj sliepku, aj jej vajce, aj aby, sme, aj aby sa farmárka usmievala. Ak nebudú iné otázky, navrhujem, aby sme hlasovali o dodatočnom rozpočte číslo 8, tak ako to navrhuje naša, náš všeobecný spravodajca, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržáva, nikto sa nezdržal, takže vy sa zdržiavate, áno, pán Portas sa zdržal hlasovania. Takže toto hlasovanie, mal som to povedať predtým, tieto návrhy úsne pozmenené tým úsnym pozmenujúcim návrhom pani spravodajkyne. A teraz môžeme postúpiť. Máme čas, aby sme urobili bod 11. Pozerám sa na pani Hauk. Áno, jedenáska. Donc Reimer, euh, le point on... Takže Reimer, bod 11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie pre textilný priemysel v Španielsku a Portugalsku. Pripomínam, že sme viedli prvú rozpravu na poslednej schôdzi. Mm, od komisie sme žiadali upresnenia, pretože niektorí kolegovia boli udivení tým, že eh, výška pomoci na dotknutého zamestnanca je odlišná pre dve krajiny, takže komisia nám to písomne vysvetlil, vysvetlila a pán Böge nám povie, či tie odpovede boli uspokojivé. Nech sa páči, máš slovo, Rainer. Das mache ich dann gleich. O chvíľku tak urobím, ma predseda. Ak dovolíte, chcem ešte pripomenúť, že e, Globalizačný fond e, je súčasťou skupiny tých nástrojov, ktoré umožňujú zvyšenú mieru flexibility e, v európskom rozpočte, aj keď sa dá ešte rokovať o tom, či tie hlavné programy európskeho rozpočtu, ktoré sa zaoberajú solidaritou, e, nie sú predsa len nástrojmi, e, ktoré same o sebe obsahujú zvyšenú mieru flexibility a to je isté, že téma, ktorú musíme mať neustále na pamäti, keď hovoríme o rozpočtovom výhľade alebo o viacročných štruktúrach alebo o programoch e, sociálneho fondu. Keď hovoríme o tomto fonde na prispôsobenie sa globalizácii, tam sa rokuje o sumách maximálne 500 miliónov eur, ktoré by sa mali dať dispozícii. To bolo špeciálne pre zamestnaných, eh, ktorí pre firmy, ktoré sú postihnuté globalizáciou a tieto prostriedky by sa mali zhromaždiť eh, z existujúcej marže pod stanovenými maximálnymi hranicami, respektíve aj zo záväzkov, ktoré neboli vyčerpané. Tieto prostriedky však nespadajú do kategórie 1B viacročného finančného plánovania. V tomto prípade ide o špecifický príklad, ktorý súvisí už s predchádzajúcou mobilizáciou tohto fondu, ktorá sa vzťahovala na telekomunikačné odvetvie a automobilový priemysel. Zároveň, keď budeme prijímať návrhy, musíme dbať, aby 25 maximálnej sumy 500 miliónov eur na posledné roky príslušného roka boli sprístupnené k dispozícii a aby ne, nemohli byť vyčerpané predtým. Celkovo máme návrh, ktorý predstavuje tis, ktorý sa týka 1720 zamestnancov z celého radu firiem. Je tam na plánu 3,3 milióna eur a 1588 zamestnaných eh, z 89 firiem v textilnom priemysle eh, v severnom a strednom eh, Španielsku a ja tu máme stanovisko výboru pre zamestnanosť, eh, na ktorý sme čakali. Myslím, že všetci ho majú už v dispozícii. Ešte jedna poznámka a dve otázky na komisiu. Poprvé chcem oceniť, že výbor pre zamestnanosť aj keď rokovania neboli ľahké, e, najmä z hľadiska časového plánovania, aby sme skombinovali nejako zasadnutia výbor pre rozpočet a výboru pre zamestnanosť, e, ale ukázalo sa, že flexibilne a rýchlo sme mohli primäť výbor pre zamestnanosť k stanovisku a keď je to potrebné, dá sa reagovať aj rýchlo. To nám uľahčuje prácu v výbore pre rozpočet a môžeme potom aj pokračovať na tomto základe e, v spolupráci s výborom pre zamestnanosť. E, takéto postupy, vnútroinštitucionálne postupy sú jedným z najväčších nedostatkov pri mobilizácii všetkých týchto fondov. To musím povedať veľmi jasne. Ešte chcem požiadať, e, aby sme sa venovali dvom prvkom, ktoré sú v stanovisku Výboru pre zamestnanosť. A síce Jeden sa týka podpory e, zamestnaných e, textilného priemyslu v Katalónii, Katalánsku a v bode B a potom e, prípustné kroky a potom úplne dole v texte v žiadosti stojí, že 435 osôb ktorých väčšina má viac ako 45 rokov a tak ďalej aby komisia ešte raz sa vrátila k vyhodnoteniu tohto výboru pre zamestnanosť vzhľadom na 1,38 ehm, milióna eur. A pokiaľ ide o údaje pre Portugalsko, či by nám komisia mohla vysvetliť, či to, čo je v stanovisku výboru pre zamestnanosť, bolo prerokované a potom na ďalšej strane identifikácia dotknutých pracovníkov v súhľade s článkom 5 odsek 2b na jednej strane 1504 zamestnaných bolo uvedených. V mojich dokumentoch sa hovorí o 1588 v 49 firmách a teraz eh, v stanovisku pre, výboru pre zamestnanosť eh, sa hovorí o tisícke zamestnaných. Teraz eh, by som bol rád, keby sme si to vyjasnili, aké sú presne tie čísla, aby sme neprijali nejaké údaje, ktoré sú zavádzajúce a nie sú dostatočne jasné. To je v protiklade so všetkými rozpočtovými postupmi. Ešte posledná poznámka. Zaznela tu kritika na poslednej schôdze a to oprávnenie, že sú isté obavy, či mobilizácia tohto fondu vzhľadom na um, platobné poverenie eh, by nenarušilo fungovanie sociálneho fondu. Komisia na poslednej schôdzi eh, pán Jorgensen eh, uviedol veľmi jasne, že to tak nebude. A ak sa prostriedky z ESF ukážu potrebné počas roka, tak bude možné ich vyplatiť. a ja som to veľmi jasne zdôraznil ešte v návrhu uznesenia, aby bolo jasné, že mobilizácia e, fondu globalizácie nebude na úkor čerpania prostriedkov z fondu. Sociálne ešte raz sme to zdôraznili a chcem, aby na to nezabudali ani kolegovia. Ďakujem. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Ten posledný bod je vynimočne dôležitý. Táto téma veľmi živo zaujíma viacerých členov tohto výboru, predovšetkým pána Portasa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Pretože už som predniesol ten problém, sice to teraz neviem nájsť v zložke, je to tu nejaké zamotané. Chcel som urobiť vyhlásenie alebo vysvetlenie hlasovania a potom by som aj položil tri otázky. Ja budem hlasovať, budem hlasovať za táto mobilizácia Európskeho fondu adaptácie na globalizáciu, tak budem za, ale s bolesťou v srdci a so smutkom v srdci, pretože odpoveď, ktorú nám dala Európska komisia na vysvetlenie rozdielu od, teda to od 1 po 4 tých hodnot alebo tých kvantít alebo množstva pracovníkov, to vyplýva zo štruktúry sociálnej podpory. A to samozrejme veľmi rozdielne od krajiny k Ukrajine. Ten, tá škala od 1 po 4 ja s tým síce súhlasím, ale aj tak si myslím, že by sme toto ešte mali pri inej príležitosti prediskutovať a znovu si nemyslím, že by bolo dobré, aby sme robili tento väčší rozdiel medzi zamestnanosťou a nezamestnanosťou. To je tiež veľký problém. Ja samozrejme budem hlasovať za preto, lebo pracujúci hm, zamestnanci potrebujú tieto peniaze. Ale ďalšia vec – Tiež som sa dozvedel, čo sa deje s týmito zamestnancami, ktorí boli v Portugalsku prepustení. A tu je druhá otázka. Istá časť týchto robotníkov, ktorí sú teraz nezamestnaní, je to v centre Portugalska, sú to muži a ženy, ktorí už 40 rokov pracujú, sú to už väčšinou staršie osoby, 50 alebo 65 rokov pracujú, tam už 20-30 rokov v tejto oblasti. A boli nútení chodiť na rekvalifikačné kurzy a ja sa pýtam, na čo budeme míňať fondy na odbornú rekvalifikáciu, na takéto programy pre osoby, ktoré už sú staršieho veku a ktoré už jednoznačne po 40 rokoch práce už nemajú veľa chute naučiť sa inú prácu alebo iné zamestnanie, pripraviť sa na iné zamestnanie, tak je zbytočné dávať peniaze na rekvalifikáciu starších e, zamestnancov. Ja si myslím, že e, tieto peniaze by sa mali vynakladať účinnejšie, efektívnejšie. A potom ešte ďalšia otázka. Európska komisia sa správne pýta, prečo portugalský štát, keď hovoríme o 1500 postihnutých, aplikuje tieto princípy len pre tisíc osôb. A je to veľmi správna otázka. A ďalšia otázka, ktorá vyplýva z tých predchádzajúcich. Už dnes by som ja chcel vedieť, odkedy vznikol tento fond adaptácie sa na globalizáciu, už v rámci rozpočtu 2009. Kedy sa už tento fond použila, koľko sa z neho využila? Je toto prvý prípad a koľko sa z tých 500 miliónov už použilo a, a, doko, a koľko peňazí sa mieni využiť do konca tohto roku z tohto fondu? To by som chcel vedieť. Ďakujem pekne, pán Fernández. Dobrý deň prajem, hovorí pán Fernández. Nemám už čo viac dodať k tejto správe, ale sú to fakty, e, ktoré sa pridávajú k ďalším faktom a rád by som vyvodil vhodné závery, tak ako to urobil pán Portas. Na každého pracovníka dostane Španielsko 3006 eur, ale Portugalsko oveľa menej, takže je tam určitý rozdiel. Je to síce rozdiel možno v mzdách medzi Španielskom a Portugalskom, ale je tam rozdiel ako keby španielský pracovník e, zarábal trikrát celé šesť viacej ako portugalský pracovník a to nie je pravda. A to potom nás vedie k takým záverom, ako je možné, že takýto program E, v takýto program ako keby išiel nevyhnutne k istej diskriminácii. Ja samozrejme budem hlasovať pozitívne, ale v každom prípade je tam diskriminačný prístup. Budem hlasovať za správu, zo Solidarity budem hlasovať aj za tieto čísla, ale je tam aj iná arbitrérnosť. Hovorí sa o 1504 pracovníkov, ktorí by mali dostať nejakú pomoc, ale potom neskôr je to len tisíc Portugalcov, ktorí skutočne tieto peniaze dostanú alebo dostanú nejakú pomoc. A ja by som rád vedel, prečo Európska komisia, tak ako som to ja pochopil, prečo si Európska komisia myslí, že toto je adekvátny a správny spôsob, ako poskytovať pomoc a myslí si komisia, že je to dobré finančné riadenie a managing keď žiadajú a sú potrební pre 1504 osob a nakoniec to dostane len 1000 osôb. Samozrejme, môže tam byť nejaké znepokojenie alebo obava na to, aby sa dobre využili tieto peniaze efektívne, ale tých 504 portugalských pracovníkov ich požiadalo a sú mimo. A nie je ani jasné, akým spôsobom boli vybratí tí, ktorí túto pomoc dostanú. A to nie je vôbec jasné. A to by mohlo viesť k tomu, že to e, privedie ďalšie arbitrérne rozhodnutie. Podľa mojich informácií, alebo ja som sa teda dozvedel, že radnice z tých NUC 3 zo stredu a severu Portugalska boli e, z tej klasifikácie s tým spôsobom e, vyhodené a tak, ako sa financujú a akým spôsobom sa dáva tá finančná pomoc tým tisícom pracovníkov a tým, tomu zvyšku, tak e, ja som sa rozhodol, že budem hľadať informácie a ale veľmi ťažko som hľadal tú informáciu a teda nebolo jasné, ktorým e, starostom a ktorým teda mestským častiam a oblastiam boli dané informácia a finančná pomoc. Ďakujem. A teraz pán Godmanis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, pretože pre nových poslancov naozaj nie je ľahké e, sa rýchlo ponariť do týchto záležitostí. Ale na prvý pohľad sa mi to zdá ako tvorenie pandorinej skrinky. Pretože kríza je celosvetová. A viem si si predstaviť, že sú aj hroznejšie čísla. Napríklad 1. septembra v mojej krajine musela prepustiť 30 učiteľov. Po druhé, pre tie krajiny, ktoré e, žiadajú o štrukturálne fondy, e, mohli by ich využiť na rekvalifikáciu, aby si ľudia našli inú prácu niekde inde. A ak ide o krajinu, ktorá nemá prístup k sociálnym fondom, tak potom by sa možno, že dalo nejako pomôcť, ale mne sa zdá, že by sme ľahko mohli mať e, strašne veľa žiadostí o pomoc pretože za 9 mesiacov prísť o tisíc pracovných miest to nie je až také e, výrazné. Mohlo by to byť oveľa viac. E, mohlo by byť oveľa viac žiadostí. A ak ide o sociálny e, fond, tak potom to môže byť e, spôsob nájsť si nový e, novú prácu, pretože podpora v nezamestnanosti to je národná úloha, nie európska, takže my môžeme pomôcť pri rekvalifikácii, ale to tu nestojí Takže ja si myslím, že je to otvorenie pandorinej skrinky, pretože by sme mohli mať naozaj viac a viac žiadostí zo strany veľa krajín, pretože máme niekedy 12-15 percentnú eh, mieru nezamestnanosti. A v takomto špecifickom prípadom, ak poskytneme e, pomoc, tak potom budeme mať tisícky, tisícky ďalších a nemyslím si, že je to správny postup. Bohužiaľ, ďakujem. A teda ešte chcem dodať, že podporujem našich španielských, portugalských kolegov. Viem o tejto situácii, ale e, môžete pozrieť napríklad, aké sú tuto rozdiely medzi platmi, medzi e, úrovňou pomoci, podpory. Nemyslím si, že je to správny postup. Bohužiaľ, moju podporu si to nezíska. Ďakujem pekne. Pán Surian. Ďakujem pekne. Stručne. Rozprava, ktorú začali predrečníci, to sme už počuli, aj keď sme vytvárali tento fond a hovorili sme o týchto témach. Plne súhlasím s tým, že o tejto téme treba uh, diskutovať, ale potom parlament rozhodol o svojej múdrosti, že EÚ bude vykonávať takéto úkony v obmedzenej miere, inak je to samozrejme v rukách vlád aby boli odstranené niektoré dopady globalizácie, aby sme dokázali Európe, že sme na strane obeti globalizácie. A tohto princípu sme sa držali e, vo viacerých prípadoch, kedy sme e, financovali pomoc e, pre nezamestnané osoby, nezamestnané z dôvodu externalizácie výroby. Mali sme aj návštevu Fínska a tam sme presne určili, či poskytneme pomoc alebo nie. No a vo svetle nadchádzajúcej rozpravy o rozpočte mali by sme pamätať aj na to, že sa bude hovoriť o tomto fonde pre globalizáciu a teda hovoriť o tom, e, o tom strope 500 miliónov eur a mali by sme to výrazne zvýšiť. V súčasnosti z týchto 500 e, miliónov e, veľmi malá časť bola využitá. Nemôžem si spomenúť na konkrétne číslo, ale ide skôr o symbolický politický odkaz pri využívaní tohto fondu a teda nemali by sme preberať prácu národných vlád a financovať takéto operácie na mieste vlád. A v záujme nových kolegov chcem zdôrazniť, že toto je hypotetický rámec. Nie je to, e, nie je to konkrétny obnos v truhliach e, je to e, skôr mobilizácia, doslova mobilizácia znamená, že je to presun nevyužitých čiastok a nikde to v rozpočte nefiguruje žiaden riadok pre tento fond. Je to principiálna dohoda, že až 500, až do výšky 500 miliónov eur sme ochotní e, zaoberať sa problémami takejto povahy. Ehm, musíme to povedať jasne a ak sa mýlim, tak ma prosím opravte. Ďakujem, myslím, že bolo veľmi užitočné, že ste nám to pripomenuli, pán všeobecný spravodajca. Obraciam sa na komisiu, či by chcela ehm, priniesť upresnenia odpovede a ešte Chcem povedať kolegovi Fernandešovi, že v júli sme od komisie žiadali upresnenia o spôsobe výpočtu a taktiež rozdiely, e, zjavné rozdiely medzi navrhovanou pomocou pre stred a sever Portugalska a pre Katalónsko e, v Španielsku a komisia odpovedala. Dokument máte v spise e, k bodu 11. Podľa mňa je to dosť e, úplný dokument, ale možno, že zastupca komisie by nám to ešte upresnil. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade e, k tej všeobecnej rozprave na túto tému chcem povedať, e, že je to legitímne a súhlasím s tým pripomenutím kontextu, v ktorom pracujeme a ten je jasný dokument, e, ktorý sme rozdali, to taktiež uvádza. A po druhé, chcem povedať, že pokiaľ ide o využívanie fondu, o tejto téme sa taktiež hovorilo, e, využitie je zatiaľ relatívne slabé. Na rok 2009 to bolo 65 miliónov eur ktoré boli vyžiadané, ktoré teda už boli buď e, pridelené, alebo e, sa nad tým uvažuje z celkových 500 miliónov a chcem povedať, že za komisiu sme zlepšili podmienky prístupu k fondu, aby bola možná lepšia mobilizácia tých čiastok, ktoré sú k dispozícii a určené na pomoc e, pracovníkom v ťažkostiach. No a k tým podrobnostiam možno dám slovo e, mojim kolegom z Generálnej riadstva pre sociálne záležitosti, ktorí by to mohli lepšie vysvetliť, teda e, k tým jednotlivým bodom, ktoré tu zazneli. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa odpovedať čo najpresnejšie na tie otázky poslancov, ktoré tu odzneli. Najskôr otázky spravodajcu. Tým 38 tisíc, 36 e, tisíc e, eurám je to e, plat s najväčšou sázbou sociálneho zabezpečenia. Je to akýsi prach ktorí si určili národné orgány ako referenčnú hodnotu. Takže je tu dôvod za tými 38 tisíc eurami. Mohla by to byť iná suma, ale oni sa rozhodli, že toto je naozaj relevantný e, obnos na to, aby mohlo byť vyplatené viac. E, druhá otázka spravodajcu, je to aj tretia otázka pána Portasa, ak sa nemýlim. Ide o počet pracovníkov v Portugalsku 1504 toľko zamestnancov bolo prepojených, eh, prepustených a iba tisíc eh, má prístup k podpore a my sme eh, si to overili pri prvých žiadostiach a uvedomili sme si, že niekoľko pracovníkov nechcelo takúto pomoc, pretože nepotrebovali, mali iné plány, takže nebolo potrebné mať príliš vysoké žiadosti. V v úvode to bolo pre všetkých prepustených a v konečnom dôsledku eh, sme eh, žiadali členské krajiny, aby trošku eh, znížili svoju žiado, žiadosť na základe konkrétnejších kritérií, aby to bolo naozaj iba pre tých, ktorí to potrebujú. Preto došlo k zníženiu. No a potom rozdiely medzi Španielskom a Portugalskom. Nuž, poskytnuté úvery alebo prostriedky slúžia na rekvalifikáciu, ale aj na iné opatrenia. Niekedy to e, stojí viac, niekedy menej, e, od prípadu k prípadu. E, ide aj o rôzne typy trhov a o rôzne posty v dotknutej oblasti, takže podnik a miestne a národné orgány musia definovať, ktoré opatrenia sú najvhodnejšie pre toho, ktorého pracovníka. A samozrejme môžu byť výrazné rozdiely medzi jednotlivými typmi školení. Je to tak v prípade Portugalska a Španielska, preto tie rozdiely nie je to e, kvôli týmto dvom krajinám, môže ísť o iné krajiny, o iné oblasti. Je to jeden príklad. No a potom druhá otázka pána Portasa. Osud prepustených pracovníkov, ktorí pracovali viac ako 40 rokov. Ako viete, politika eh, vedie, komisia vedie politiku aktívneho starnutia. To znamená, že si želáme, aby osoby pracovali čo najdlhšie. Samozrejme do istej hranice, ale viete, že súčasné hranice tie e, regulované alebo reálne sú relatívne nízke v porovnaní s konkurenčnými krajinami USA a Japonsko. Vieme, že tam sa pracuje dlhšie. Takže na našom generálnom riaditeľstve si želáme zvýšiť počet pracovníkov a taktiež dobu, počas ktorej sú aktívni. To sa týka aj dôchodkov. Uh, ako viete, sú isté problémy spojené s nákladmi. E, je tomu už čiastočne aj teraz tak. Takže to je ten dôvod. Chceme, aby ľudia pracovali čo najdlhšie a e, za oplátku majú prístup k školeniam, aby si mohli predlžiť aktívny život. Tá súčasná kríza je celosvetová, to sa nedá spochybniť, ale to neznamená, že každý podnik bude žiadať o pomoc tohto fondu. Ako povedal môj predrečník, je tu ešte e, istý manevrovací priestor, pokiaľ ide o tých 500 miliónov eur. No už neviem, či som zodpovedal na všetky otázky, teda aspoň na tie, ktoré som pochopil. Možno, že niektorú otázku by bolo dobre zopakovať a ja potom odpoviem. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci bien. Ďakujem pekne. Už nevidím žiadneho iného žiadateľa o slovo. Tak mám tu dve alebo tri poznámky. Pokiaľ ide o ten vek pracujúcich, ja pripomínam pánovi Portasovi, že jed, alebo viacero cieľov Lisabonskej stratégie je zvýšiť tú mieru zamestnanosti starších pracujúcich. A ja sa už dostávam do veku, kedy táto otázka začína byť aj osobnou záležitosťou. Ale pred chvíľou tu bol pán Darmante, je to starosta jednej malej komúny na juhozápade a vo svojej komúne má výnimočného človeka, ktorý je pôvodom e, z Alžírska, má 99 rokov a Štvrtýkrát sa oženil vo veku 81 rokov s mladou 25-ročnou manželkou a potom, keď mal dve deti, rozhodol sa, že sa rozvedie a tretíkrát ožení. A teraz v tomto veku vytvára svoj štvrtý podnik, taký štvrtý malý podnik. Samozrejme, každý musí vyhodnotiť, či to je politicky korektné alebo nie a či chceme vyzývať občanov EÚ, aby nasledovali tento príklad, aby pokračovali aj po 80 rokoch pracovať a tak ďalej, ale počkáme na návrhy Európskej komisie a bude sa rešpektovať právny rámec, v ktorom teraz fungujeme. A na základe toho Ja som prekvapený, ako mnohí z vás, ktorí ste sa tu už vyjadrili, rovnako ako generálny riaditeľ, ktorý je povinný hovoriť oveľa diplomatickejšie, tým veľmi zvláštnym charakterom tohto fondu modernizácie. Pán Surian nám pripomenul, aké boli jeho začiatky, ale je to veľmi politická záležitosť a obava a možno aj trochu mediálna a trochu aj symbolická. Pretože názov je veľmi ambiciózny. Fond prispôsobenia sa globalizácii. A vzhľadom na to tie finančné prostriedky, ktoré sú pridelené z rozpočtu, sú obmedzené 500 miliónov eur. A ten paradox je, že navyše sa ani dostatočne nevyužívajú, len 60 miliónov, ktoré sa využili doteraz. Pre Európu a EÚ tá myšlienka občanov sa môžu spýtať, je to dobré? My vás budeme ochraňovať proti globalizácii. A na druhej strane sme za rok využili len 60 miliónov Otázka je, či je to skutočne produktívne alebo kontraproduktívne z hľadiska imidžu EÚ. A pokiaľ ide o skutočný dopad alebo výsledky na, pre milióny a milióny občanov, zamestnancov, ktorí, sú, ktorí trpia nezamestnanosťou, ktorí musia robiť obrovské zmeny vo svojom profesionálnom živote, ktorí musia čeliť národnej alebo medzinárodnej konkurencii, tak naďalej to ostáva smiešne v porovnaní s prostriedkami, ktoré EÚ používa v rámci sociálneho fondu. Sociálny fond, ako aj iné štrukturálne fondy, kohezné fondy, predstavujú viacej niekoľko desiatok miliárd eur ročne, takže je to skutočne, sú to oveľa vyššie, vyššie čiastky ako tento fond. A ja si myslím, že by bolo rozumné si položiť otázku, v spolupráci s ďalšími kompetentnými parlamentnými výbormi, ako je napríklad výbor pre zamestnanosť, ktorý schválil tento postup, alebo aj s výborom REGI. Myslím, že by sme mali tak, ako nás vyzýva všeobecný roz, spravodajca pre rozpočet 2010, mali by sme sa vrátiť k tejto otázke tohto fondu a toho, ako funguje, pretože jednoznačne všetci e, sme takí neistí alebo sa zle cítime, keď vidíme toto protirečenie. Pokiaľ ide o ten spôsob vypočítania pomoci, myslím, že tie upresnenia, ktoré sme dostali od Európskej komisie, od kolegov a tak ďalej, by mali byť jasné. A neviem, či by kolegovia chceli ešte niečo dodať. Reimer? Nie? Nie? No dobre. Reimer je spokojný. Pani, nech sa páči. Volám sa pani Mermerová a chcem sa opýtať, ako chcete zabezpečiť, že tieto prostriedky budú skutočne aj využité, tak ako bolo plánované? Euh, Ospravedlňujem sa. Po francúzsky som pochopil, že či tieto prostriedky budú ehm, správne namierene využité. Čo tým chápete tým slovičkom? Ako by to bolo po anglicky? Áno, je to správne. Áno, je to správne. Pán generálny riaditeľ, ste si o tom istí, alebo ste si istí, že budú správne využité? Pán predseda. Ide o financie z iniciatívy členských štátov na základe ťažkej sociálnej situácie, tak ako to bolo zadefinované v texte, ako mm, je to zadefinované aj vo fonde. Ak by tento fond nebol užitočný, tak by sa samozrejme tieto žiadosti ani nepredkladali. A myslím, že môj kolega z DG zamestnanosť bude odpovedať rovnakým spôsobom. Ide o to, aby sme istým spôsobom doplnkovo alebo doplňali tie aktivity pomoci, ktoré sa robia na národnej úrovni, napríklad otázky rekvalifikácie a tak ďalej, teda pomoc pracovníkom, aby sa e, prispôsobili novej situácii. Ide o operácie, ktoré sú užitočné pre zamestnancov, pracovníkov. Áno, hovorí pán predseda. Ale ja myslím, že som pochopil tú otázka, otázku. Vy ste znepokojená s tým, že aby sme si boli istí, že tá pomoc, ktorá bola rozhodnutá, tie čiastky, aby sa dostali priamo tým žiadateľom, ktorí o nich žiadali, aby sa to nestratilo niekde po ceste. To je problém aplikácie a kontroly aplikácie a to sa robí pod zaštitou kontrolných orgánov, jednak v Európskej komisii je to OLAF, v Európskom parlamente je to výbor Kokobu a samozrejme účtovný dvor, Európsky súdny dvor a potom sú ďalšie kompetentné kontrolné orgány v jednotlivých regiónoch, či už v Katalánsku alebo v Portugalsku. Samozrejme, my veľmi pozorne budeme sledovať to správne využitie týchto finančných prostriedkov pomoci. K tomuto bodu ešte pán, ešte Reimer, nech sa páči. Mm, Domnívam sa, že pán predseda veľmi správne podotkol, že máme tu rozpočtový poriadok, máme tu zodpovednosti komisie a členských štátov pre riadne využívanie e, prostriedkov spoločenstva. Okrem toho máme k dispozícii aj nástroj e, výbor Kokobu, ktorý úzko súvisí s funkciou dvoru auditorov. Chcem pripomenúť, že o pôvodných návrhoch vo výške zhruba 1500 zamestnaných e, sme veľmi podrobne preverili a znížili sme tento počet na zhruba tisíc zamestnaných. E, myslím, že aj to je tak trochu dôvod, že komisia veľmi podrobne preskúmala dokumenty a kolegovi Kotmanisovi chcem ešte povedať, ja osobne ako spravodajca pre finančný výhľad som bol pôvodne proti tomuto fondu na no prispôsobenie sa globalizácii. Bolo to súčasť politického kompromisu v dohode medzi komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom a našou úlohou ako rozpočtového orgánu je teraz sa postarať o riadne využitie tohto fondu, aby sme zabezpečili, že sa budú dodržiavať princípy rozpočtového poriadku a môžeme schváliť alebo zamietnúť takúto pomoc. V tomto prípade nemáme možnosť pozmeňovacími návrhmi zmeniť eh, počty, respektíve sumy, čo by sme bežne mali možnosť, eh, ale postup, ktorý teraz prejednávame, eh, od nás žiada a v jednotlivých politických skupinách sú možno na toto rôzne názory, ako vo výnimočných situáciách, či už ide o katastrofy, alebo efekty globalizácie, alebo e, faktory ďalšieho vzdelávania súvisiace s nezamostnanosťou, aby sme to vnímali ako súčasť celkových programov na viacročný rozvoj, aby sme v prípade takýchto výnimočných situácií, napríklad zmena programovania, aby sme mohli e, zakročiť. Myslím, že e, v tomto smere máme o mnoho väčšiu flexibilitu aj na komisii, aj v členských štátoch. E, je tam istý priestor pre zlepšenie, ak parlament v nadchádzajúcich rokoch rokovania vydrž, bude vyžadovať a využije rokovania na to, aby požadoval tieto veci od komisie a členských štátov, bude to užitočné, ale myslím, že v zmysle tých, ktorí boli zasiahnutí, možnosti, ktoré máme teraz z hľadiska horančnej flexibility, by sme mali využiť. Otázka subsidiarity je oprávnená, ale musím povedať, e, ak je to možné, máme aj iné prípady tu a tam, bez toho, aby sme dosiahli nejakú obrovskú zmenu na pracovnom trhu. Ale keď sa nám podarí istými krokmi z európskeho rozpočtu niekoľkým tisícom ľudí, ktorí boli postihnutí touto krízou a prišli o prácu. A keď im takto pomôžeme, myslím, že to nebude celkom nesprávne. Merci, Reimer, monsieur... Ďakujem, Reimer. A teraz pán Portas chce dodať krátku poznámku. Ja mám jednu otázku. A myslím, tá otázka, ktorá sa tu aj položila, tak by sa mala detaľnejšie rozobrať. A hovorím to aj pre pani poslankyňu tomuto prepusteniu došlo koncom roka 2008. V poslednom štvrtoku od toho obdobia členské štáty zatiaľ čo pripravovali žiadosť na mobilizáciu tohto fondu, museli samozrejme aplikovať svoje vlastné národné opatrenia. A dôkazom toho, že tieto peniaze sa nikdy nezneužijú, tam je práve ten rozdiel medzi tým 1500 a 1000 ľuďmi. Ja si myslím, že ten rozdiel medzi tým tisícom ľudí, ktorí dostanú a medzi tým 1500, ktorí boli prepustení, tak ten rozdiel striktne zodpovedá tým 500 zamestnancom, ktorí boli asi starší a ktorí teda už nie sú ochotní a nechcú si vytvoriť ten štvrtý podnik alebo možno už v rodine majú nejaký rodinný podnik, ich syn alebo nieča a nechce sa im absolvovať už ten rekvalifikačný kurz, alebo radšej chcú preorientovať svoj život iným spôsobom a tak to aj urobili. A preto som položil tú otázku o tom rozdiele počtu tých tisíc a tisíc pod 100. Ja som veľmi za tú otázku celoživotného vzdelávania, a rekvalifikácie, ale tu hovoríme o konkrétnych osobách a o nie o abstraktných ľuďoch. Hovoríme o pracujúcich, ktorí majú 60 rokov a mali by 4 roky chodiť na kurz. Takže to, čo povedal generálny riaditeľ a tie jeho vyjadrenia, že všetci musíme pracovať viacej, no dobre, a ja chcem pracovať do neskorého veku, ale pre pracovníka z Coimbry, ktorý začal pracovať vo veku 13 rokov a 45 rokov pracuje za minimálnu mzdu 400-500 eur mesačne, tak teraz ho požiadať, aby absolvoval nejaký rekvalifikačný kurz, aby sa naučil nejaké iné povolanie, zamestnanie, tak no, myslím, že to je skutočne mimo reality, je to nereálne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Godmanis. Ak dovolíte, len veľmi krátka poznámka a požiadavka o ďalšie informácie. Existuje systém sociálneho fondu, ktorý sa využíva a príslušné ministerstva alebo agentúry uplatňujú systém spolufinancovania, musia poskytnúť všetky príslušné dokumenty o využití týchto prostriedkov a niekedy e, sa tieto fondy využívajú na preplatenie už vyčerpaných prostriedkov. Tento fond globalizácie i funguje rovnako, alebo, alebo sa postupuje na základe systému ad hoc nie je tam žiadna potreba spolufinancovania, žiadna potreba predkladania správ a dodatočného preplácania existujúcich nákladov. Bol by som veľmi rád, keby som mal možnosť lepšie pochopiť, ako funguje tento fond, či funguje rovnako ako sociálny fond alebo iné štrukturálne fondy. Dostane slovo pán Kozlík a potom e, už rečníci sa nebudú môcť hlásiť o slovo, pretože máme ešte veľa ďalších tém na programe. Takže pán Kozlík, nech sa páči. Len veľmi krátko, pretože už v diskusii začíname naháňať svoj vlastný chvost. E, ide o nesystémový nástroj, pokiaľ sa týka Fondu globalizácie, ktorý má riešiť systémový problém – Takže všetky problémy, ktoré tu pomenúvame, majú svoju logiku. A ja by som odporúčal držať sa toho, čo povedal aj pán predseda Lamasúr, aj zaznelo z úst viacerých, ide o politický, symbolický nástroj, ktorý nemôže riešiť systémový problém. Španielsko, Portugalsko vynaložili energiu, požiadali o prostriedky, možno, že Litva o tieto prostriedky nepožiadala. Možno je to je otázka na naše vlastné vlády, či boli aktívne, či vôbec tá energia stojí za to získať nie výrazné prostriedky a teda viaceré krajiny tento fond nenarokujú. Čas ukáže, ten fond sa vyprofiluje, možno bude ďalej pokračovať, možno raz zanikne, ale dajme mu priestor. Napriek jeho nesystémovosti a problémom a diskuzii okolo e, poskytnutých prostriedkov podporím predložený návrh. Ďakujem pekne. Je vous remercie, monsieur Ferm. Ďakujem pekne. Niekoľko pripomienok. Nebol som za tento fond, keď bol vytvorený. Vtedy e, naša vo Švedsku sme boli proti, ale súhlasili sme s tým ako s kompromisom. A teraz to existuje. Takže si myslím, že nemôžeme mať e, túto rozpravu o fonde ako takom vždy, keď máme konkrétnu žiadosť. To by viedlo k nerozumným situáciám. Fond existuje, máme žiadosti, máme pravidlá, musíme riešiť žiadosti. Ale možno v istom momente, to je taký môj návrh, by sme mali pristúpiť k hodnoteniu. Už existuje niekoľko rokov pozrime sa, či bol účinný, či bol pozitívny. Možno, že by to mohla byť nejaká správa z vlastnej iniciatívy, alebo aspoň by sme mali o tom o pár rokov hovoriť. Ale mám ešte aj otázku. Pokiaľ to chápem, boli využité dosť malé čiastky ale vieme, že sa aj chystá niekoľko žiadostí, alebo že sú, až, že sú už aj na komisii. Možno, že by k tomu komisia sa mohla vyjadriť, koľko je vlastne e, žiadostí, ktoré čakajú na posúdenie komisiou. Ja myslím, že ich je niekoľko. Možno by bolo dobre, keby nám vedeli povedať e, presnejšie, ale chcem navrhnúť konkrétne. Pán predseda, možno by sme naozaj mohli mať buď rozpravu alebo správu o hodnotení fondu po niekoľkých rokoch. Ďakujem pekne. Osobne s vami súhlasím na 100%. Ten návrh je naozaj dobrý a budeme o tom hovoriť s koordinátormi. Pýtam sa komisie, či chce stručne zareagovať na tie otázky, ktoré tu odzneli. Pán Godmanis, či je to rovnaký postup ako v prípade štrukturálnych fondov? A potom pán Ferm, či mm, máte naozaj veľa žiadostí na komisii? Ďakujem, pán predseda. K prvej otázke. Z veľkej časti ide o preplácanie aj so zložkou spolufinancovanie. E, bolo to 50 a teraz je to 65 V niektorých prípadoch je možné e, zakročiť inou formou ako iba preplácanie, aby to išlo rýchlejšie. Čo sa týka tých e, žiadostí, keď som hovoril 65 miliónov eur, týkalo sa to žiadosti, ktoré už prišli na komisiu a tie, ktoré ešte len skúmame. Dokopy je zhruba 10 žiadostí. Ak dovolíte, pán predseda, pripomienka ešte, ktorá súvisí s týmto bodom. Treba pamätať na to, že je to doplnok k tomu všetko, čo, všetkému, čo sa robí v rámci sociálneho fondu a je to akýsi prvok, ktorý poskytuje flexibilitu. Všetci dobre poznáme sociálne fondy a je tu dosť prísne programovanie. A je to možno aj čiastočne e, prekážka Takže chceme e, rýchlo zmobilizovať e, sumy, ktoré možno nie sú tak vysoké, ale je to silný politický signál pre dotknutých pracovníkov a potom je to na členských krajinách, ako e, využijú tento fond a vrátim sa k tomu, čo povedal pán Ferbs. Máme tento fond, treba ho využiť za komisiu, zopakujem to naozaj, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme spravili pravidlá flexibilnejšie a aby e, sme zabezpečili skutočné využitie v členských krajinách. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Áno, tento fond e, vznikol vojensky vyjadrené asi ako sila na rýchlu reakciu a na mobilizáciu napríklad sociálneho fondu, čo predstavuje 10 miliard eur ročne, sú tu veľmi zdlhavé postupy a je to skôr akási prevencia na vznik sociálnych problémov a nie odpoveď na e, sociálne e, krízy závažné, akutné, keď dôjde k zavretiu fabriky alebo keď dôjde k veľkému prepušťaniu viac ako tisíc osôb, čo súvisí, súvisí s medzinárodnou konkurencieschopnosťou. Teraz novým kolegom chcem povedať ešte jednu vec, vďaka ktorému je tento fond veľmi originálny. Ide o fond, ktorý vznikol bez prostriedkov, čo sa týka e, záväzkov 500 miliónov financujú e, zrušené e, záväzky z dvoch predchádzajúcich rokov a pre platby nie, nefiguruje to v rozpočte na daný rok treba využiť e, platby, ktoré ešte nie sú využité v nejakom inom riadku a potom pristúpiť k presunu. Takže naozaj je to mimoriadne originálne a tak, ako to pripomenul Reimer Böge, je to výsledok rozhovorov medzi e, všetkými troma inštitúciami, zdlhavé rozhovory, veľmi podrobné, ale e, kolega Ferb správne hovorí, že je e, dobre pristúpiť k asi, akejsi bilancii, či by sa to nedalo nejak prispôsobiť, aby celý sociálny fond bol akýmsi fondom na prispôsobenie sa globalizácie. Súčasne však potrebujeme niekoľko postupov, ktoré by nám umožnili rýchlo konať a to je samozrejme relatívna rýchlosť, pretože ako pripomenul pán Portas, už 8 mesiacov sú robotníci prepustení. Je to ako pre Fond Solidarity. E, sú prírodné katastrofy, potom hospodárske a potrebujeme postupy, ktoré fungujú. Dobre, bola to bohatá rozprava, navrhujem však, aby sme ju teraz uzavreli, pretože máme na programe ešte ďalšie témy. Pristúpime k hlasovaniu o správe pána Bögeho. Bod 11, kto je za? Ďakujem pekne. Kto je proti? Stále jeden hlas proti. Kto sa zdrží hlasovania? Jedno. Zdržanie sa. Ďakujem. Teraz nadväznosti. Juta Haug bohužiaľ musela na chvíľočku opustiť miestnosť, pretože musí hlasovať na výbore pre životné prostredie, ale mám plnú moc ako spravodajca, aby som v jej mene navrhol schválenie e, presunu číslo 18 o 4 miliónoch 139 530 e, eur zo sociálneho fondu do Fondu pre prispôsobenie sa globalizácie, aby bolo možné financovať takúto operáciu. Kto je za tento presun? Asi sú to tí istí, ďakujem. Kto je proti? Ten istý, kto sa zdrží hlasovania. To isté hlasovanie, je to konzistentné. Chcem však povedať, že tu prítomná komisia berie do úvahy, do úvahy obavy spravodajcu, ktoré budú aj v uznesení. A síce, že e, si želáme, aby pôvod financovania e, nebol v sociálnom fonde. No a opäť to asi vyvolá polemiku, pretože peniaze treba nájsť tam, kde sú e, k dispozícii a zase zistíme, že sociálny fond je nedostatočne využitý, takže potom je to praktické vlastne čerpať prostriedky z tohto fondu, ale ešte pán Portas bez toho, aby sme to tu zdržovali. Ďakujem pekne, lutujem, sme uprostred hlasovania, ale ten dokument, o ktorom sme hlasovali, je to presun zo sociálneho fondu smerom pre e, fond na prispôsobenie sa globalizácie. Ale vy ste povedali, že je tu e, má tu byť záruka, že transfer nebude zo sociálneho fondu. Takže ako bude ďalší presun potom? na, aby sa to vrátilo do sociálneho fondu. Áno, presne tak hovorí pán predseda. Takže politicky je to veľmi subtilné ale e, v postupoch máme preto silne vyvinutý zmysel. Pretože keď využijeme vedomosti expertov našich 27 krajín, tak potom to bude naozaj veľmi sofistikované. Takže politicky v e, Fond na prispôsobenie sa globalizácie sa pridáva k ďalším existujúcim fondom, teda k sociálnemu fondu. Z rozpočtového hľadiska, keďže potrebujeme rýchly postup, treba nájsť peniaze tam, kde sú, sú e, zdroje v sociálnom fonde, ale e, na komisii hovoria, že to musíme vrátiť do sociálneho fondu, pretože inak ten politický cieľ nebude e, splnený a vynikajúco to povedal aj spravodajca. Takže to je vyriešené a hlavne naši katalánsky a portugalskí priatelia sa teraz naozaj tešia. Pani Hauk ešte stále nemôže byť medzi nami. Ak teda súhlasíte, prejdeme k bodu 13. E, Januš Levandovský. Ide o presun v prospech eh, Európskeho súdneho dvora. Ďakujem, pán predseda. Ja som pripravený, aj keď sme nemali žiadnu kávu dnes do poludnia. A to je dosť nezvyčajné. Ide tu o transfer číslo 6 2009. Je to v súlade článkom 22 eh, finančnej úpravy, ale teraz eh, to, čo nazývame e, Transfer 6 e, z roku 2009, je v podstate e, súčin, súčin desiatich presunov, ktoré nie sú veľmi navzájom prepojené. Je to v podstate taká, taká zmes presunov a nemôžem vám celkom presne popísať všetky tieto jednotlivé presuny, ale môžem vám hneď povedať, že Bod A1 e, je, umierený, je namierený na prispôsobenie sa požiadavek rady a tiež na e, dočasné e, dávky. B sa vzťahuje na kuchyne. Ja chápem, že kuchyňa je dôležitá pre inštitúcie. Časť F to sú neplánované schôdze výboru pre dvor auditorov Národnej inštitúcii v Luxemburgu a bod G e, dodatočné náklady na tlmočenie. Ja nemám s týmito presunmi žiadny problém. Podporujem ich a navrhujem, aby sme mm, nevznašali žiadne pripomienky. Potom tu máme 5 ďalších e, častí. C to sú e, prenajmy budov, D ceny energii a prispôsobenie s týmto cenám a Bod E. Inštalácie elektronických systémov, ktoré požadujú dlhodobé ekonomické vývoje. H. Dodatočné prostriedky pre dodatočné správy a bod I. Um, ďalšie špecifické správy, ktoré bude potrebné vypracovať. Nechcem tu hovoriť nič o cieľoch, ale musím poznamenať, že už sme vyčlenili zhruba 95 tisíc eur pre e, ďalšie špecifické správy dvora auditorov a teraz e, ďalších 200 tisíc e, eur od nás požadujú. Ale mám isté otázky, ktoré sa týkajú zdroja týchto prostriedkov bude to ten istý zdroj ako na projekt K3. Ja si myslím, že s týmto projektom nie je všetko v poriadku z hľadiska ekonomického a to najmä zdroj týchto prostriedkov je eh, bod 2008, ktorá, ktorý sa týka technickej pomoci a stavebných projektov. Môžeme súhlasiť s týmito cieľmi, ale potrebujeme eh, dodatočné vysvetlenie, ktoré sa vzťahuje na šetrenia v bode projektu K3, e, čo presne to prináša pre budúcnosť, či by nebolo vhodné e, znovu to vrátiť e, daňovým poplatníkom. A ja by som bol radšej, keby sme získali od dvoru auditorov písomné vysvetlenie o týchto piatich častiach. To znamená v podstate, že by sme prešli z článku 22 finančného poriadku na článok 24 finančného poriadku. Musím ešte raz povedať, že časti A1, A2, B, F a G sú v poriadku, k nim nie sú žiadne námietky. Ale je potrebné vysvetliť ešte časti C, D, E, H a I. Takýto je môj návrh. Neprednášať žiadne námietky k tým e, prvým spomenutým bodom a prejsť na e, postup v súlade s článkom 24 e, finančného postupu s tým, že budeme očakávať dodatočné vysvetlenie, viem, že delegáti dvoru auditorov sú ochotní predniesť ústne vysvetlenie už teraz, ale ja by som bol radšej, keby sme získali skôr písomné vysvetlenie. Ďakujem. Dobre. Ďakujem pánovi spravodajcovi, ak som to dobre pochopil. Navrhujete nám, aby sme hlasovali k častiam a za časť A a B, áno. Ešte raz sa zopakujem, časť A1 a 2, pretože tieto sú oddelené dva body. Časť B, F a G. Zbytok je potrebné ešte vyjasniť a to v podstate znamená, že budeme uplatňovať článok 24 finančného nariadenia. V poriadku, takže váš návrh je, aby sme schválili transfery len v týchto štyroch bodoch, piatich, a 1 a 2, B, F a G. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. A aby sme počkali na objasnenia zo strany účtovného dvora k ostatným transferom, teda k C, D, E, H aj I. A tam sa urobí nový presun, nový transfer a to budeme riešiť a schvalovať na budúcej schôdzi. Je to presne to, čo navrhujem, hovorí pán Levandovský. V poriadku, pán predseda. Má niekto nejakú poznámku? Dobre, budeme dôverovať nášmu spravodajcovi. A navrhujem teda a ideme hlasovať v našom parlamentnom výbore o rozpočte. Budeme hlasovať o transfere číslo 6 za rok 2009, ale s týmto významným pozmenujúcim návrhom tak, že transfer sa obmedzuje na A1, A2, B, F a G. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Jeden sa zdržal. Dobre. Takže je to schválené s jedným hlasom, ktorý sa zdržal. A teraz bod 13. To máme hotové. A môžeme sa... Ešte Helga chce hovoriť o svojich rybičkách? Dobre, takže ryby Gvinea, bod 14 a Helga Tripel má slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi ešte malé politické stanovisko, aj keď vieme, že to nie je predmetom hlavnej činnosti tohto výboru pre rozpočet, ale že výbor pre rozvoj a výbor pre rybolov sa týmto zaoberá, ale vieme už dlho, že politika rybolovu Európskej únie sa vzťahuje na odporúčaniach e, odborníkov. To, čo máme loviť, koľko máme loviť e, a to sa nedodržiava. Sice došlo k istým zlepšeniam za posledné roky, ale ešte stále situácia nie je taká, aby aspoň moja politická skupina mohla súhlasiť s týmto, pretože princíp, e, ktorý sa uplatňuje, nepovažujeme za udržateľný. A teraz k tejto konkrétnej dohode Európskej únie s Gineou. Ehm, Termín je e, na obdobie 2009 až 2012. E, je to následná dohoda, o, ktorá nadvezuje na dohodu e, z roku 1983. Konštatuje sa tu, a to je podľa mňa dosť zvláštne, že dnes o tom hlasujeme, keď už to prebieha od 1. januára 2009. Aj to podľa mňa nie je celkom najlepší postup, ale to len tak na okraj. E, teda bude tam menej lodí ako doposiaľ, ktoré budú mať oprávnenie loviť ryby a celkovo nejde tu o nejakú obrovskú e, dohodu o rybolove, e, skôr je to taká menšia zmluva o rybolove, ale chcem ešte pripomenúť, že práve v prípade takýchto krajín, ktoré na základe indexu Transparency International sú na 100 73. mieste zo všetk- celkového počtu 180 krajín. To znamená, že nie je to tra- najtransparentnejšia krajina na svete a práve preto by sme to mali veľmi pozorne sledovať. E, teda moje e, všetky pozorne sa sústredujú na to, aby sme mali dostatočné informácie, aby sme dostatočne preverili, či e, lehoty nahlásenie, čo sa loví, kde sa loví, aby skutočne prebehli, aby sa dodržali, aby sme to podmienili aby sme podmenili podpisem to, tejto dohody, a dodržanie tejto dohody na plnenie týchto podmienok, ktoré sú stanovené. A okrem toho ešte prebehne aj následná um, previerka a, a analýza nákladov a ziskov z takéhoto programu. Teda musíme dbať, aby sa dodržali lehoty na hlásenie. A ešte jedna do, doplnková informácia pre vás, kolegovia. Uh, vo výbore pre rozvoj, rozvojovú spoluprácu sa všeobecný princíp európskej politiky rybolovu e, znovu prediskutováva. Ja dúfam, že v nadchádzajúcich rokoch e, sa mnohé zlepší z hľadiska udržateľnosti, ale ako som už povedala, to nie je predmetom našej e, práce. My musíme dbať o to, aby sa prostriedky správne využili, aby sa dodržali lehoty. A preto chcem e, poprosiť kolegov, aby podporili túto moju správu s týmito pozmeňovacími návrhmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Ferm požiadal o slovo. Iba krátka pripomienka kolegovia. Máme pochopenie pre e, politické názory Helgi Trupel, ale máme istý problém s pozmeňovacími návrhmi 1 a 2, pretože úlohou výboru pre rozpočet Ehm, myslím, že nie je preberať úlohy špecifických výborov a my, nemyslíme si, že pozmienec návrh 1 a 2 sú rozpočtového charakteru, teda chceme navrhnúť, aby sme hlasovali proti návrhom 1 a 2, aj keď chápeme ich politický charakter, ale podporíme pozmienci návrh číslo 3. Ďakujem. Pán Fernández, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Neviem, či toto je adekvátne fórum, aby som tu položil túto otázku. Ak sa mýlim, tak eh, sa ospravedlňujem. Do decembra roku 2008 Portugalsko malo dohodu a mali sme naše rybárske lode vo zvrchovaných vodách Guinei. Teraz existuje nový protokol, ktorý bol schválený a od 1. januára 2009 až do 31. decembra 2012. A Portugalsko tam už nemá svoje rybárske lode. A ja sa pýtam, prečo? Vysvetlite mi to. Ak sa mýlim, ak toto nie je nesprávne, ak toto je nesprávne fórum, tak sa ospravedlňujem, ale prečo my nemáme portugalské rybárske lode v gvinejských vodách? Ja by som bol rád, keby mi niekto túto informáciu podal. Pán predseda, bol by som veľmi prekvapený, ak by bola nejaká portugalská alebo antiportugalská diskriminácia, ale veľmi ľahko to objasníme. Aj Salvador Gariga sa chcel vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja politická skupina bude hlasovať za túto správu, ale preto, že pozmenujúce návrhy, ktoré obvykle Helga Trüppel predkladá, to sú štandardné pozmenujúce návrhy, ale v prvom pozmenujúcom návrhu spravodajkyňa sa trochu oddialuje od textov, ktoré sa používa a termín withhold chce nahradiť termínom refuse a ja by som chcel to upresnenie, prečo sa rozhodla nepoužiť ten štandardný text pretože ten termín refuse je oveľa energetický, taký silnejší a je oveľa viacej odsudzuje ako ten pôvodný termín, ktorý sa používa. A mohla by nám vysvetliť, prečo nepoužila ten tradičný text. V každom prípade tieto pozmeňujúce návrhy podporíme, ale boli by sme radi, alebo vedeli by sme, prečo sa rozhodla pre takýto text. Ďakujem, hovorím pán predseda. Teraz dávam slovo Európskej komisii. Sú tu páni Donatella a Severi. Pardon, pani, ospravedlňuje sa pán predseda, pani Severi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Rada by som na úvod poďakovala spravodajkyni za správu, ktorú nám predložila. Je to veľmi podrobná správa. Ja už nemám čo dodať k tým informáciám, ktoré sú v správe, ale vrátila by som sa skôr k tým bodom, ktoré sa tu nadniesli, konkrétne k aspektu z právneho dobrého využitia financí e, tej krajiny, o ktorú ide teda Gvineji, ktorá je na 173 poste, pokiaľ ide o najdemokratickejšie krajiny na svete, kde je veľká korupcia a teda je tam aj vojenská junta, eh, junta a teda generálne riaditeľstva pre rybolov aj pre vývoj úzko spolupracovali vypracovali dokumenty na základe e, konzultácií článku 96 dohody z Kotonu a pokiaľ ide o túto dohodu pre rybolov, e, tieto dohody nemôžu riešiť problémy demokracie a právneho štátu, ale takáto dohoda o rybolove môže stanoviť určité predbežné podmienky, aby sa v rybolovnom sektore aplikovali správne podmienky e, riadenia a správy a zabezpečiť určitý dohľad na dobrej správe a manažingu rybných a námorných zdrojov. Tak, ako to hovorí dohoda a tá dohoda o love kreviet E, rovnako a aby sa podmienky, tak ako sú stanovené, aby sa rešpektovali. Pokiaľ ide o správne využívanie alebo správu alebo využívanie samotnej um, dohody, ako aj týchto rybolovných zdrojov, tak podľa nášho názoru je to zabezpečené a budeme dohliadať na to, aby jednotlivé ustanovenia dohody e, boli rešpektované v jednotlivých štátoch. Boli tu tiež otázky k licenciám portugalských lodí a prečo Portugalci neboli začlenení do novej dohody. A to všetko vyplýva z toho, že portugalská vláda nepredložila žiadosť a preto to nie je začlenené v tomto protokole a v tej novej dohode portugalské rybolovné rybárske lode nemajú tieto licencie. E, španielský poslanec upozornil na pozmenujúci návrh a zmenu jeho textu. Ja by som len pripomenula, že skutočne nový rokovací priado, poriadok 1006 z roku 2006. Tam sa tiež hovorí o prenose licencií, ak tie žiadosti o transfer licencií neboli podávané v zmysle ustanovení dohody. A tu je tiež asi znovu príležitosť na to, aby sme upozornili, že samozrejme Európska komisia dohliada na to, aby sa plnili ustanovenia, pretože je možné odmietnúť aj žiadosti o rybolov, ak nie sú splnené ustanovenia dohody. Neviem, či som odpovedala na všetky body a otázky, ale samozrejme som vám k dispozícii, ak by ste chceli ešte nejaké objasnenia. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda, pani spravodajkyňa a potom budeme hlasovať. Ďakujeme za vysvetlenia komisie. Som veľmi rada, že komisia e, znovu zdôraznila, že to nie je Nejde tu týmito dohodami o rybolove o to, aby sme demokratizovali nejakú krajinu, ale je to celkom iste prínos k lepšiemu riadeniu a to musí byť aj náš záujem, pretože inak sa staneme komplicmi fatálnej politickej praxe a to by nemal byť náš záujem a preto uh, E, komisia práve zdôraznila, že e, isté, že boli aj v minulosti prípady, keď sa nedodržiavali lehoty a my ako výbor rozpočet, e, keď sa berieme vážne, musíme využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme rozhodli, či uvoľníme prostriedky alebo nie a musíme brať svoju úlohu vážne a práve preto je potrebné zopakovať otázku a zodpovedať na ňu, prečo sme neformulovali túto žiadosť tak, aby sme mohli využiť nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby uh, sa tam nedalo manipulovať a keď sa nebudú dodržiavať lehoty, musíme vyvodiť závery a keď sa dodržia lehoty, e, musíme byť prísni, lebo a musíme požadovať prísnosť, lebo aj e, daná krajina si uvedomí, že musí dodržiavať lehody a lehoty a dosiahneme aj to, aby sa dodržiavali všetky pravidla, pretože to je v záujme nášho rozpočtu. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Myslím, že naozaj môžeme teraz hlasovať prvý pozmenujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Jedna osoba, inak veľká väčšina za, takže je to schválený návrh. Komisia upresnila, prečo refuse nahradilo výraz withdraw. Druhý návrh za. Proti. To sa zdržiava hlasovania ten istý výsledok. Tretí návrh, kto je za? Kto je proti? Nik. Kto sa zdržiava hlasovania? Jedna osoba, dobre. Teraz hlasujeme o takto pozmenenom stanovisku. Kto je za? Konečné hlasovanie. Kto je proti? Nik. Kto sa zdržiava hlasovania? Jedna osoba. Takže blahoželám spravodajcovi. No a teraz sa vrátime dozadu, keďže e, Juta, ktorá je všade prítomná, teda na dvoch výboroch dnes, sa medzi nás vrátila a dostane slovo k bodu 12. Ide o niekoľko presunov. Ďakujeme. Predpokladám, že presun 18 už bol predmetom hlasovania. Dobre. Teraz prejdeme k presunu 25. Mm, tu ide o to, že ide tu o prostriedky Európskeho sociálneho fondu, aby sa mali využiť na Európsky globalizačný fond. Ja si myslím, že budeme môcť tento presun odložiť na ďalšiu schôdzu, pretože ešte nemáme k dispozícii stanovisko pre zamestnanosť, výbor pre zamestnanosť a mm, rada taktiež ešte nerozhodla o tejto veci a potrebujeme samozrejme aj stanovisko od Reimera Bögeho. D'accord. Donc, euh, le 25 euh, Takže 25-ka, počkáme si radšej na stanovisko výboru pre sociálne záležitosti. Takže som to správne pochopil a uvidíme, čo nám navrhne Reimer Böge k právnemu základu, pretože opäť ide o fond na prispôsobenie sa globalizácie, takže musíme hlasovať o právnom základe a o rozpočtových prostriedkov. Takže aj sliepka, aj vajci, takže 26. Pri prenose týchto e, prostriedkov e, v odseku 26 ide tu o administratívne náklady. Tento výbor nemá za úlohu nejakým spôsobom organizovať prácu komisie a to ani nechceme. Nechceme nejakým spôsobom zasahovať do práce komisie, ale keď chceme dosiahnuť nejakú zmenu rozpočtu, ktorú, um, ktorú sme dostali navrhnutú a máme dojem, že možno to, čo my vnímame ako priority, ktoré sme stanovili v predchádzajúcom rozpočtovom roku a čo sme chceli, aby sa presadilo a na to potrebujeme aj ľudí, ktorí by vykonali túto prácu. Ak to predsa len nie je splnené, tak s tým nie som celkom spokojná a Chcela by som teda ešte od komisie počuť niekoľko vysvetlení, prečo napríklad politika podnikania, politika firiem, ktorú považujeme za veľmi dôležitú, v tejto situácii tak či tak, ale aj celkovo považujeme túto politiku za dôležitú a prečo sa takto vníma. Považujeme za dôležitú, pretože súvisí s konkurenceschopnosťou európskeho spoločenstva. Máme stanovené spoločné ciele a potrebujeme implementovať túto politiku. Na to potrebujeme aj ľudí. A vy chcete e, stiahnuť z tejto kapitoly viac ako pol milióna e, eur. Ďalej, pokiaľ ide o rozvoj vidieka, a e, tu ide o štvrte milióna eur. Už e, niekoľko rokov sa stiažujeme, že fondy, štrukturálne fondy, aj Európsky sociálny fond, aj fond na rozvoj vidieka e, sa implementujú iba veľmi, veľmi pomaly a je potrebné ten celý proces urýchliť. A vy chcete opäť vyňať prostriedky z týchto administratívnych úloh. úloh. Veď to predsa povedie k tomu, že celý proces sa ešte viac spomalí Všetci dobre vieme, že aj členské štáty majú istý podiel na tejto situácii, že všetko um, sa pohybuje veľmi pomaly, ale keď komisia taktiež uh, sa k tomuto pridá, vzniká skutočný problém a to isto platí aj pre politiku výskumu. Aj túto politiku vnímame svojim malým rozpočtom, aj to musíme zvorazniť, e, v porovnaní s ostatnými odvetvami politiky náš rozpočet na politiku výskumu nie je porovnateľný, ale aj v tomto prípade vieme, že do júna sa nepodarilo všetko skutočne implementovať a opäť stiahujeme z tohto odvetvia administratívne náklady. To znamená, že znižujeme počty personálu. E, ostatné veci, ako napríklad schôdze, a o tých už nebudem hovoriť. Ja tu hovorím iba o zamestnancoch a personalitu komisia skutočne musí vysvetliť, pretože e, podľa mňa sa tu nesplnilo, čo sa požadovalo. Je tam síce krátka e, zmienka o tom, odkiaľ budú pochádzať tieto prostriedky, ale to nestačí. E, my, keď sa na niečo stiažujeme, že sa niečo nepresadilo, tak sa hneď veľmi hlasno ozývate, ale keď jednoducho stiahneme personál z ich pozícií, tak sa už nedá už nič presadiť, žiadne opatrenia, nič, pretože na to nebudú ľudia. Takže pani spravodajkyňa, taktiež navrhujete, aby sme to odložili, aby sme hlasovali neskôr o tomto presune? Môžeme, ako komisia sa vyjadri že sa nám to nepodarí tak rýchlo vyriešiť, že budeme postupovať písomne, budeme mať všetko čierne na bielom. Naše ubezpečenie, že sa nič neudeje, tak to príjmeme inak. Keby sme teraz dostali okamžite nejaké uspokojové vysvetlenie, tak eh, môžeme už aj teraz hlasovať o tomto presune 26. Takže teraz dostane priestor obhajoba, pán generálny riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, poznamenať, že pani Haug e, správne zdôraznila, že sa nechce miešať do vnútorného e, riadenia, ktoré je špecifické každému generálnemu riaditeľstvu na komisii. Myslím, že je to dôležité. Pán predseda, pretože komisia sa v, pustila do activity based budgeting, čiže analytický prístup, účtovný prístup a porovnávajú sa tu jednotlivé ciele s prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na jednotlivých generálnych riaditeľstvách. A vždy na začiatku rozpočtového obdobia ide vždy o odhady. A potom to treba prispôsobiť konkrétnym udalostiam. Chcem ubezpečiť pani Haug, že to nejako nespochybňuje priority komisie. Ale všetci to vedia, keďže som dosť dlho strávil na eh, jednom rozhadzovačnom generálnom riaditeľstve. Môžem povedať, že pravidelne hodnotíme eh, naše administratívne výdavky a niekedy ide o eh, také prípady služobných e, ciest alebo misií, ktoré sa nakoniec nezrealizovali s pôvodným, s pôvodným plánom. Takže spolu s dotknutými generálnymi riaditeľstvami sa môžeme pozrieť bez toho, aby sme spochybnili ich činnosti na e, výdavky. A verte, že generálne riaditeľstva sa zubami nechtami snažia obrániť svoje územie. Takže môžeme sa pozrieť na to, kde by sme mohli odobrať isté prostriedky bez toho, aby sme ohrozili ich fungovanie. Teda aké si e, konkrétne, presné e, riadenie podľa potrieb Takže chcem vás ubezpečiť o tom, že nejako nespochybňujeme priority na generálnych riaditeľstvách. Ide o už, užitočné a racionálne využitie prostriedkov v jednotlivých rozpočtových riadkoch. Ale na druhej strane máme výdavky, ktoré sú dosť výrazné. E, to je dôsledok e, krízy a je naozaj veľmi dôležité, aby sme e, mali potrebných expertov, ktorí e, vykonajú hodnotenia alebo odhady, hlavne pokiaľ ide o aktíva bank. E, diskutovali sme o tom na rade. A je tu Galileo. Nebudem hovoriť o všetkých ďalších bodoch, ktoré sú v dokumente, ktorý máte k dispozícii. Pán predseda, naozaj je naliehavé, aby komisia mala tieto prostriedky k dispozícii. A <clears throat> naozaj by bolo polutovania hodné, keby sme dnes e, nemali pozitívne hlasovanie na vašom výbore. Takže pozerám sa na pani Haug a mm, je to taká výzva z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Pýtam sa, či tieto objasnenia sú dostatočné. Ak nás ubezpečíte, že priority, nie len priority komisie, ale priority parlamentu, budú v plnej miere implementované, tak e, je to v poriadku. Nechceme ja osobne nič e, spomaľovať, e, narušovať. Teda myslím si, že s týmito vysvetleniami, ktoré sme si vypočuli, by sme mali e, podporiť e, tento presun 26. Ďakujem pekne. Už sa nikde hlási o slovo. Pristúpime k hlasovaniu. Číslo 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrží hlasovania? Jeden hlas proti, jedna osoba sa zdržala hlasovania. No, ideme veľmi rýchlo Takže komisia sa teší a ďakuje parlamentu, pretože my sa dnes 2. septembra vyjadrujeme a pritom rada sa vyjadri až 8. No ale keďže nám ide o to záležitosť uľahčiť a ide o nepovinné výdavky, takže ak nebude zhoda, tak posledné slovo bude mať parlament. Takže samozrejme Hlasovali sme pod podmienkou, že aj rada schváli tento návrh. No a týmto sa dostávame k presunu číslo 28. Opäť Jutta Haug. Ja, da, ich sag mal, hab ich, da geht's jetzt um, um die Zahlungen. Tu ide o platby. A nemám v podstate žiadne námietky k tomu, na čo sa majú využívať tieto platby. Um, Položka 2013, e, čo teraz týka colných ustanovení, je dôležitá, k tomu nechcem nič namietať, ale mám trošku problém s tým, odkiaľ budú pochádzať tieto prostriedky, pretože opäť ide o našu konkurenceschopnosť. Viem, že tu ide iba o platby, ale prečo ten e, odtok rizikového kapitálu je taký pomalý? Neustále o tom hovoríte. Komisia by mala byť e, o niečo viac proaktívnejšie. Nemôžeme len očakávať, že partnery v členských štátoch eh, sami od seba eh, budú oceňovať tie peniaze, ktoré my dáme k dispozícii. Eh, ide tu o tie isté banky, ktoré aj same chcú získať tieto peniaze a zarobiť tieto peniaze. Nechcú len um, profitovať z našich transformácií, ale predsa len je dôležité, aby sme vyjasnili, odkiaľ budú tieto prostriedky pochádzať. Mohli by ste sa k tomuto vyjadriť? Ja nechcem niečo spomenovať, aj keď rada ešte neprijala rozhodnutie. Nemusíme ani si nechávať až tak veľa rozhodnutí na neskôr, pretože máme tak či tak veľa práce, ale chcem sa opýtať, či je k tomuto nejaké vysvetlenie. Pán generálny riaditeľ, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. S kompetentnými službami sme urobili vyhodnotenie, pokiaľ ide o platby a všetky objednávky, ktoré boli predložené alebo žiadosti úroveň rozpočtových prostriedkov na konci roka bolo 200 miliónov. Ale mm, plánované boli 136 miliónov. Takže je tam len marža 34 miliónov. Ale môžeme teda, keď máme tú maržu 36 miliónov, odpovedať, urobiť ten transfer 14 miliónov. Ale naše vyhodnotenia budú teda v tých číslach a budú v tých výškach, tak ako sme hovorili, teda približne tých 100 miliónov. Teda nebude tam žiadne spochybnenie v prípade platie, pokiaľ ide o financie pre tento fond. Dokonca tie žiadosti sú nižšie, než sme pôvodne očakávali. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz pani spravodajkyňa. To všetko znie veľmi logicky, ale opäť musíme požiadať komisiu, nie vás osobne, iste, že, ale komisiu, aby sa prejavilo zvyšené úsilie, aby tieto prostriedky boli nejakým spôsobom eh, pokryté. Chcem navrhnúť kolegom, aby eh, presun 28 podporili. Ďakujem počula komisia aj stanovisko spravodajkyne. A kto je za transfer 28? Zvihnite ruku. Kto je proti? Jeden hlas proti. Kto sa zdržal? Jeden hlas. E, znovu toto hlasovanie je za podmienky, že bude pozitívne hlasovať aj rada v septembri. A ak tomu tak nebude, tak my sa k tomu znovu vrátime. 29. pani spravodajkyňa. V prípade tohto transferu ide tiež o platby. A môžeme zmudrieť aj z útorka na stredu, zo dňa na deň. Aj mne sa to stalo. Ja som včera sa vyjadrila k tejto rozpočtovej položke, ale trochu som sa pomýlila. 19 a 47 miliónov, ktoré sme určili na túto položku, neboli síce ešte 100% implementované, ale už boli zaviazané. To znamená, že všetky záväzky už sú určené a komisia onedlho nám predloží e, opravný list, e, v ktorom bude žiadať e, navýšenie prostriedkov pre tieto účely. Teda za to chválime komisiu a nebudeme ju za to haniť, tak ako som sa, ako som sa snažila včera. Ide tu o platby, ktoré však nemohú prebehnúť, pretože ešte už neexistujú staré záväzky. Ja sa domnievam, že tento transfer by sme mali podporiť. Číslo 29. Je vous remercie, donc... Ďakujem. Spravodajkyňa Tentokrát navrhuje, aby sme komisiu nekritizovali, aby sme hlasovali za 29, kto je za tento transfer, kto je proti. Jeden hlas proti. Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal hlasovania. Takže transfer 29 je schválený a tiež je to, že za podmienky schválenia v Rade počas toho kľúčového dňa 8. septembra a teraz transfer číslo 30, spravodajkyňa. V tomto prípade mm, sme sa snažili trochu presadiť eh, mm, práva parlamentu, pretože sme nemali žiadnu inú možnosť a chceli sme trochu možno využiť eh, komisiu ako rukojemníka, ale už sa všetko vyjasnilo a teraz eh, už máme písomnú pozvánku k roko, ro, na rokovania, teda podmienky, ktoré sme si stanovili pre túto rezervu sa splnili a ja som teda za uvoľnenie tejto rezervy a chcem požiadať všetky kolegyne a kolegov, aby ma v tomto podporili. Oui, je vous remercie. Ďakujem pre našich nových kolegov. Je to fakt politická záležitosť a nie rozpočtová. Parlament si želal, aby Euromed bol prizvaný k prácam novej organizácie e, Únie pre Stredomorie, ktorá začína fungovať v zmysle barcelonského procesu. A my sme využili e, rozpočtové záležitosti, aby sme potlačili na našich partnerov, dosiahli sme úspech. A teraz už nemáme dôvod, aby sme boli proti tomuto transferu. Takže kto je za transfer číslo 30? Ďakujem. Kto je proti? Jeden hlas. Zdržiava sa niekto hlasovania? Nikto. Takže číslo 30 je schválené. Ostáva nám transfer 31. Tento transfer číslo 31 chce využiť prostriedky z rezervy a e, v súvislosti s touto dohodou e, o rybolove s Gineou chce presunúť tieto prostriedky pre tento účel, teda chcem požiadať kolegov, aby podporili. Euh, Výborne. Je to koherentné s hlasovaním o správe pani Tripel. Kto je za transfer číslo 30? Ďakujem. Kto je proti? Nikto nie je proti. Zdržal sa niekto. Nikto sa nezdržal. Áno, predsa len jeden hlas. Takže jednomyselné schválenie minus 1 sa zdržal. Gratulujem pani Hauk. Myslím, že všetky jej návrhy boli podporené a ona ukončila svoju úlohu spravodajkyne dnes do obeda. Tak ostáva nám už len jedno hlasovanie k bodu 15 možnosť nadobudnutia zo strany Európskeho parlamentu budovy nazývanej TREV 1. Ešte nemáme menovaného spravodajcu špecialistu na nehnuteľnosti. Dávam slovo predsedovi tohto parlamentného výboru a ja vám ďakujem, pán predseda. Rád by som vysvetlil spôsob a problémy, aké tu máme a to sme už aj prvýkrát spomenuli počas našej schôdze v júli. Že viete, že článok 179 finančného rokovacieho poriadku žiada od rozpočtového orgánu, aby analyzoval všetky projekty nadobudnutia nehnuteľností, ktoré majú finančné implikácie, a teda ktoré znamenajú významné finančné výdavky. My to veľmi striktne aplikujeme v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti iných inštitúcií, ale samozrejme e, rovnako striktne postupujeme, aj keď ide o projekty alebo plány na nadobudnutie nehnuteľnosti pre parlament. A ako som to už spomenula aj v júli, máme trošku e, špecifickú procedúru, pretože to prvé, čo musíme urobiť, a to musíme rozhodnúť dnes, síce či vzhľadom na význam a formu tohto projektu, či požiadame o stanovisko predsedníctva alebo odmietneme. Ide o projekt. Od predsedníctva sme už dostali určité objasnenia. Ide o nadobudnutie budovy, ktorá sa nachádza i hneď v veľmi blízkej blízkosti budov parlamentu v Bruseli. Pre zjednodušenie my túto budovu voláme budova TREV 1 a e, mohli by sme uzavrieť nákupnú zmluvu. Buď je tam teda nájomná zmluva na 99 rokov, alebo opcia, že by sme za tých 99 rokov ak tu možno niektorí nebudeme z nás, no tak naši nástupníci po tých 99 rokoch by sme to mohli dostať za symbolickú sumu. Okamžite by bolo treba zaplatiť 31 miliónov 200 tisíc, 16 eh, miliónov v novembri tohto roku a 15 miliónov 200 tisíc pred 31. decembrom 2010. Vzhľadom na to, eh, že ak sa táto operácia zrealizuje, súčasný majiteľ by E, nedal túto operáciu na verejnú dražbu. A to si zaslúži akési ocenenie alebo prémiu. A predsedníctvo to vyčíslilo do výšky navýšenia o 33 tej ceny, než je bežná trhová cena. Predsedníctvo uvažuje o určitom rozdelení financovania tejto operácie do viacerých rozpočtových riadkov parlamentu. Ja osobne, drahí kolegovia, je táto záležitosť dostatočne významná na to, aby sa parlamentný výbor vyjadril a predložil stanovisko. Samozrejme, predsedníctvo sa ponáhľa ale keďže už máme k dispozícii všetky informácií, predsedníctvo nás aj ústne informovalo, ale som toho názoru, že musíme byť veľmi opatrní a zároveň striktní, keďže ide o projekt nadobudnutia nehnuteľnosti parlamentu, rovnako ako v prípade iných inštitúcií, keď budeme sa venovať otázke rozpočtu parlamentu na rok 2010 s našim e, spravodajcom Maňkom a sú aj iné projekty na dobudnutia nehnuteľnosti na rok 2010 a je možné, že pán Maňka nám určite položí určité principiálne otázky k politike nehnuteľnosti Európskeho parlamentu a ja si myslím, že z opatrnosti, aby sme si boli istí, že sme správne a dostatočne informovaní a že, že všetky politické skupiny a všetci členovia tohto výboru podporujú túto operáciu. Myslím, že by bolo dobré, aby sme sa teda vyjadrili. A výnimočne ja ako spravodajca k tejto téme a v nádeji, že za niekoľko dní sa koordinátori dohodnú na tom, že budú menovať buď stáleho spravodajcu pre otázku nehnuteľnosti alebo špecifického spravodajcu k tomuto konkrétnemu projektu. Návrh, ktorý teraz predkladám na schválenie, je, aby sme my ako parlamentný výbor pre rozpočet sa venovali tejto téme, čo by znamenalo, že na budúcej schôdzi spravodajca, ktorého vy navrhnete, navrhne stanovisko výboru pre rozpočet a do toho momentu sa budeme snažiť získať maximum informácií. Teda, kto je za to, aby sa náš parlamentný výbor vyjadril k tomuto projektu? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? a nikto, takže je to jednomyselne schválené. Náš parlamentný výbor bude študovať túto otázku projektu na dobudnutia nehnuteľnosti budovy TREV 1. S týmto bodom naše hlasovanie končí a ešte nám ostávajú tri body na programe číslo 16. Vrátime sa k projektu mobilizácie fondu prispôsobenie sa globalizácii, teda z prospech Nemecka. A ide len o výmenu názorov. Ešte sa tu nebude hlasovať. Spravodajcom je znovu Reimer Belge a hneď mu dávam slovo stručne. Reimer, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. E, skutočne veľmi stručne, pretože e, tá hlavná rozprava vzhľadom na e, aplikáciu fondu na prispôsobenie sa globalizácii už dnes prebehla, teda už to nemusím opakovať. Komisia na základe požiadavky Nemecka 10. augusta predložila návrh na využitie fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ide tu o prípad ZBT telekomunikácie Nokia Bochume v Nemecku. Ide tu o 1337 e, zamestnancov, ktorí prišli o prácu a suma predstavuje 5,5 milióna eur, o ktorú požiadali. Je to významné aj preto, že je to región, ktorom je nezamestnanosť e, vo výške zhruba 10 až 12 a potom, e, čo som sa mohol oboznámiť e, s podrobnosťami, sa zdá, že to, čo bolo predložené, zodpovedá aj všetkým pravidlám, ktoré sú určené na aplikáciu tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Máme tu aj stanovisko pardon, stanovisko výboru pre zamestnanosť očakávame, že bude predložené zajtra. Teda je vhodné, aby sme napísali čo najskôr svoju správu, tak aby na našej schôdzi v posledný septembrový týždeň alebo na schôdzi 5. 6. oktobra potom aj my ako výbor pre rozpočet sme mohli potom um, uzavrieť a predložiť svoje záverečné stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Sú k tomu nejaké otázky či poznámky? Takže navrhujem, aby sme e, to zbytočne teraz nenaťahovali v tomto štádiu a budeme pokračovať s bodom 17. Mobilizácia rovnakého fondu Solidarity po následkoch zemetrasenia v Taliansku a znovu Reimer. Aj tu nebudem eh, už spomínať eh, konkrétne aspekty využívania Fondu na prispôsobenie sa globalizácii, eh, Fondu Solidarity Európskej únie, o tom sme už tiež hovorili. Došlo tu k veľmi dramatickému zemetraseniu v Taliansku, ktorému padlo za obe 300 ľudí. Došlo k škodám, ktoré predstavujú zhruba 10,2 miliardy eur. A Okrem 300 mŕtvych ešte 1500 ľudí bolo zranených a 300 tisíc ľudí prišlo, bolo nejakým spôsobom postihnutých. toto katastrofou je jasné, že pri pohrome takéhoto rozsahu talianská vláda požiadala o pomoc vo výške 10,2 miliardy eur eh, z Fondu Solidarity. A v tomto prípade je to viac menej samozrejme, že bude mobilizovať tento fond pre tieto účely. Komisia 28. E, augusta predložila svoj návrh a my budeme e, mať dočinenia so sumou, ktorá predstavuje 493 miliónov eur na základe možnosti Fondu Solidarity Chcem požiadať pán predseda, aby možno naša rozpočtová spravodajkyňa sa vyjadrila potom k tomu, odkiaľ budú tieto prostriedky pochádzať, pretože tam bude dosť pestrá zmes rôznych rozpočtových položiek. Budeme musieť dbať o to, či e, tu nejde k nejakému šetreniu na e, mobilizáciu tohto fondu, čo je možné, ale možno by to mohlo byť v rozpore s prioritami parlamentu ako rozpočtového orgánu a preto navrhujem, aby sa k tomuto vyjadrila Juta. Ja k tomu nebudem nič hovoriť. Ak e, Juta schváli tento postup, myslím, že by sme mali konať čo najrychlejšie a rozhodnúť o tom. E, Ďakujem, Juta. E, musím pripustiť, že ešte nemám k dispozícii, že som nemohla preveriť všetky tieto dokumenty, iba pre oblasti životného prostredia. Tam môžem Um, súhlasiť. Príslušnú, príslušné odvetve komisie som uh, sa pýtala, či by nedošlo k nejakým problémom uh, v implementácii uh, programu LIFE a s vyplácaním zmluv, ktoré už sú v dispozícii, bolo mi povedané, že nie, inak by sa do toho ani nepúšťali. Teda Myslím si, že v tomto smere tu nie sú žiadne problémy. Všetky ostatné oblasti ešte musím preskúmať, nemala som na to dostatok času, pretože pôsobím aj vo výbore pre životné prostredie a veľmi rýchlo som musela ešte tam absolvovať hlasovanie o ich stanovisku. Très bien, je vous remercie. Ďakujem pekne, pán Surian. Ďakujem pekne, pán predseda. Už keď eh, sme hovorili o francúzských lesných požiaroch, eh, vtedy som chcel niečo povedať, ale mám na to príležitosť aj teraz. Keď sa pozrieme, ako v minulosti bol využívaný fond pre solidaritu, tak sa vždy hovorilo o tom, ako rýchlo môže zareagovať EÚ a pamätám si, keď bola tá obrovská smršť v slovenských Tatrách, bol zničený skoro celý les. E, poskytli sme podporu, ale trvalo to celé rok a pol. Bolo síce poskytnuté vysvetlenie, ale mal som pocit, že zalesňovanie nemohlo byť podporené. Mohli by sme to zmeniť, ak EÚ nie je schopná poskytnúť rýchlu pomoc v prípade nejakej konkrétnej prírodnej katastrofy, tak potom sa pýtam, prečo by sme sa nezamerali skôr na zalesňovanie Možno, že to trvá dlhšie, ale dáva to väčší zmysel. Neviem, či je dobré budovať nové domy na nahradenie tých e, zrútených, pretože vlastne tak nejak je to aj v prípade tých lesov. Myslím si teda, že by bolo dobré upraviť finančný systém na reality a poskytnúť prostriedky na to opatrenie, ktoré bude najúčinnejšie. Takže e, ja myslím, že to musíme zohľadniť pri našich úvahách. Napríklad, keď hovoríme o hlasovaní alebo o e, miere abstinencie, prečo ľudia nejdu e, voliť, možno, že sú to otázky o účinnosti. Ja myslím, že by sme tie postupy mohli upraviť. Ďakujem pekne. No Už je jasné, že hlavne pokiaľ ide o fond Solidarity a fond na prispôsobenie sa globalizácii, ale aj v prípade ďalších činností. Čím ďalej, tým častejšie sa stretávame s potrebou konať rýchle, čo predpokladá e, súbežne schopnosť rýchle e, rozhodnúť na politickej úrovni a potom pri správe riadení schopnosť rýchle vynaložiť prostriedky. No a príklady, ktoré by sme mohli ešte uviezť a doplniť to, čo povedal pán Surian, eh, bol projekt na nástroj pre potravinovú pomoc. Komisia tento nástroj navrhla minulý rok a Išlo o to pomô- pomôcť eh, rolníkom vo veľmi chudobných afrických štátoch, ktorí boli naozaj postihnutí zvýšenou cenou ropy, um, semien a tak ďalej. Hrozilo, že to nebudú môcť dobehnúť ani úrodou v ďalšom roku, ale bohužiaľ to trvalo viac ako 6 mesiacov, pokiaľ sme sa politicky dohodli medzi Radou, komisiou a parlamentom. No a potom e, boli všetky implementačné lehoty, čo znamená, že polnohospodári nedostali pomoc. Aspoň nie v tej e, želanej lehote. A politický, hospodársky, sociálny a humanný rozmer naozaj utrpel. To je zásadný problém, s ktorým sa stretávame, určite nad ním je potrebné sa zamyslieť pri príprave rozpočtu na rok 2010 a taktiež v kontexte revízie rozpočtu, ku ktorej pristúpime asi budúci rok. Reimer, k tomuto bodu? Áno, skutočne tomuto bodu e, sme sa venovali e, už niekoľkokrát za posledné roky. Upozorňovali sme na to, že e, už skutočne by sa bolo treba aj hanbiť, že až 1,5 roka po udalostiach bolo možné uvoľniť prostriedky z rôznych dôvodov. Keď e, sa pozrieme na dva body, ktoré prejednávame dnes, e, Burka Klaus a zemetrasenie v Taliansku, v týchto prípadoch e, sme lepšie trochu načasovaní. Ešte neuplynulo také dlhé obdobie v porovnaní s minulými skúsenostiami. V januári 2009 E, došlo k tejto udalosti a teraz e, hovoríme o tom vo výbor rozpočet a v apríli vyjadrilo e, svoje stanovisko plénum a možno o mesiac už sa príjme definitívne rozhodnutie. Ešte stále by sa to dalo aj rýchlejšie uskutočniť, ale už to je zlepšenie. Musíme požadovať lepšie, lepšiu schopnosť reagovať aj v prípade tohto fondu Solidarity, aj v prípade iných fondov čo však vôbec nechápem, aj vzhľadom na diskusie, ktoré tu prebiehajú, e, že napríklad sa nepodarilo v spolupráci medzi komisiou a členskými štátmi napríklad e, v oblastiach, ktoré budú príjemcami priamých platieb zabezpečiť e, isté podmienky a zjednodušiť postupy tak, aby sme predišli nejakému veľkému zásahu finančnej krízy do všetkých aspektov finančných trhov. E, neboli sme schopní tak urobiť z rôznych dôvodov. Myslím, že keby sme postupovali flexibilnejšie, tieto prostriedky e, by neboli k dispozícii pred platbu až 1. decembra. Hovorili sme o tom aj s predsedom výboru pre pospodárstvo, či by nebolo možné nájsť nejaké riešenie v medziinstitucionálnych rokovaniach e, pretože toto občania nechápu. Tu je ešte stále veľký nedostatok ochoty, flexibility a bolo by možné predsa len aj za dodržanie všetkých pravidiel postupovať rýchlejšie, pretože to práve vytvára e, znepokojenie a hnev v radoch obyvateľov aj v takýchto dramatických prípadoch e, a udalostiach, ale aj v iných prípadoch, kde sa ťažká situácia by sa dala vyriešiť aj rýchlejšími reakciami. Chcel som to na tomto mieste ešte raz povedať, pretože včera v rozprave s komisárom som to nechcel nejakým spôsobom načrtnúť. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Pani Matera sa hlási o slovo. Grazie, e- Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som vás pozdravila, ako aj všetkých ostatných kolegov. Chcem sa vyjadriť, pretože je to téma, na ktorej mi veľmi blízka. Som novou poslankyňou v tomto Európskom parlamente. Som riadnou členkou v tomto výbore a bola som e, zvolená v Južnom Taliansku v tomto volebnom okrsku. Zahrňa to Abrusko, kde bolo to hrozné zemetrasenie tak ako ste sa to dozvedeli z médií, ako aj mm, po G8. E, tie dopady sú hrozné. Ja som tam bola osobne, naozaj utrpeli aj obyvatelia tejto oblasti. Ja som tam bola v auguste osobne a dnes Ide o prvú výmen, výmenu názorov o návrhu rozhodnutia komisie o zmene rozpočtu 2009, aby Taliansko mohlo mať 493 eh, miliónov zo, z Fondu pre solidaritu a naozaj je dôležité už teraz povedať, že komisia povedala, že poskytne tieto prostriedky Taliansku na základe žiadosti talianského štátu, takže naozaj sú to mimoriadne závažné okolnosti, aj škody v tejto oblasti. E, naozaj je to prírodná katastrofa. A my teraz ako Európsky parlament musíme byť hlasom všetkých európskych občanov, musíme naďalej obhajovať návrh komisie, musíme vystupovať solidárne e, s obyvateľstvom a to prosím som tohto nástroja EÚ. A ešte na záver chcem povedať, že je tu ešte aj otázka reakcie. Za normálne okolnosti na poskytnutie takýchto prostriedkov treba počítať s minimálne s 18 mesiacmi a doteraz rozhovory medzi komisiou a Talianskom prebiehali dosť rýchlo, takže ak by sme boli schopní konať čo najrychlejšie, tak by sa nám mohlo podariť poskytnúť tieto finančné prostriedky do konca tohto roka. Takže sa obraciam na solidaritu európskych národov. Je to jeden z hlavných princípov EÚ. No a ďakujem aj za vašu pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. No chcem pripomenúť, že bod 16, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, pre niektoré oblasti Nemecka, ako aj bod 17 pre Taliansko. No, o obidvoch sa bude hlasovať na našom výbore 5., 6. a 8. októbra. A to, ako si to želá pani Matera a pán Böge, aby bolo všetko spravené na to, aby tieto prostriedky boli k dispozícii do konca roka, čiže v prospech tých, ktorí tieto prostriedky potrebujú. Nuž, ostáva ešte jeden bod, o ktorom musíme hovoriť. Bod 18, vlastne o ňom sme už hlasovali. Je to nie Pardon, hovorí pán predseda. Pán 18 to je, e, bod 18 to je prezentácia dodatočného rozpočtu číslo 9 bez hlasovania. Práve sme o tom hovorili. Tak ako vždy, tento návrh opravného rozpočtu slúži k tomu, aby to, čo chceme uskutočniť s Fondom na prispôsobenie sa globalizácii, skutočne mohlo prebehnúť. Teda to je, tak povediac, to formálne rozhodnutie o konkrétnej sume, ktorú potom schválime. Ešte raz e, sa pozriem na pôvod týchto prostriedkov. Doposiaľ som mala možnosť iba čiastočne preveriť ich pôvod, ale až do októbra e, dúfam, budem mať možnosť e, podrobne poinformovať kolegyne a kolegov, nielen odkiaľ tieto prostriedky pochádzajú, ale či sa budú môcť začerpať, e, pretože o ich zdroji už hovorila komisia. A potom e, budeme hovoriť o návrhu opravného rozpočtu číslo 9 a budeme môcť aj rozhodnúť o jeho budúcnosti. Merci, Juta. Ďakujem, Juta. Reimer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem len upozorniť, že predpokladané hlasovania k bodom 17 a 18 eh, nie sú, eh, nie sú kompatibilné. Malo by to prebehnúť paralelne. Raz to bude hlasovanie 5., 6., 8. oktobra a v prípade bodu 18 eh, tam je 28. september. A, a raz je uvedený október 1 a raz je urobil, uvedený október 2 z hľadiska plenárnych schôd, schôdzi. Ja si myslím, že by sme ešte mohli získať jeden ďalší týždeň naviac, aby sme sa tomu venovali a aby sme to prebrali spoločne tieto dva body, pretože to predsa netrvá dlho. V poriadku, budeme sa snažiť brať do úvahy aj túto žiadosť. Ja dúfam, že všetci to pochopili a ju tá samozrejme. Ďakujem, drahí kolegovia. Tak ešte niekoľko posledných informácií na úvod. Bod 20 ehm, nášho programu sú dôležité veľmi schôdze, ktoré nás čakajú v zozname číslo 20 v Kobu News. K tomuto zoznamu treba dodať ešte s otáznikom aj schôdzu 15. septembra, útorok po obede v Štrasburgu, aby sme sa pozreli na návrh rozpočtu Európskeho parlamentu na budúci rok. Následne na, na základe toho, čo sme počuli včera od podpredsedu Pitelu aj od generálneho tajomníka Klausa Veleho, ktorí nás informovali, že predsedníctvo by sa malo vyjadriť 8. septembra, 7. opravuje sa pán predseda, a my by sme potom mohli mať k tejto téme schôdzu 15. septembra. A dobre si zaznamenajte, a tam je absolútna povinnosť prítomnosti Skutočne inak budú veľmi sankcie, napríklad absolútny zákaz pitia kávy. Dnes sme dostali kávu trochu neskôr, ale tam to bude ešte horšie. 28. a 29. a 30. septembra, pondelok, útorok, streda. A tam budeme diskutovať a hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch rozpočtu na rok 2010. Ešte rýchle závery zo schôdze koordinátorov, ktorá sa konala včera. Dohodli sme sa na vypracovaní návrhu listu, pokiaľ ide o vyhodnotenie dezignovaného komisára pána Šemetu, ktorý navrhneme predsedovi Európskeho parlamentu po vypočutí zo včera a my dáme teba pozitívne vyhodnotenie, aby pán Šemeta mohol vykonávať funkciu komisára pre rozpočet na dokonca obdobia súčasnej komisie. Pripomínam, že po tomto liste ktorý pôjde spolu v rovnakom znení aj z ďalších parlamentných výborov kompetentných, ktorí tiež vypočuli dvoch ďalších komisárov, tak procedúra potom postupuje tak, že bude to uznesenie podpísané politickými skupinami, to príde na plenárku 16. septembra. A takýmto spôsobom to potom postupíme a budeme informovať predsedu Európskej komisie. Požiadal som koordinátorov aby sa čo najskôr dohodli o rozdelení správ, ktoré spadajú do kompetencií našej, nášho parlamentného výboru. Nie, nejde len o všeobecný rozpočet a rozpočet ostatných inštitúcií, ale aj ide o ostatné správy, ktoré sú pravidelné. Potrebujeme stálych spravodajcov alebo aj autorov stanovisk a niektorých legislatívnych správ, ktoré tiež, kde tiež náš parlamentný výbor je gestorský. Upresňujem, pokiaľ ide o tých stálych spravodajcov, požiadal som koordinátorov, aby predložili návrhy na základe zoznamu stálych spravodajcov, ktorí sme mali doteraz, je ich dosť, 12. A tieto návrhy buď, aby sa vyškrtlo z toho zoznamu, alebo aby sme tam niekoho dodali. A väčšina koordinátorov bolo za to, aby sa skôr znížil tento počet, lebo čím viacej je stálych spravodajcov, tak o to menej sa potom môžu zúčastňovať ostatní členovia výboru na práci. Takže v tejto veľmi konkrétnej oblasti potrebujeme určitú kontinuitu a potrebujeme menovať špecialistov, ktorí budú pre nás tieto špecifické otázky sledovať a venovať sa im tak, že do stredy 9. septembra som koordinátorov požiadal, aby predložili návrhy a na základe toho sa dohodneme o tom zozname stálych spravodajcov a potom aj o rozdelení všetkých správ. Pokiaľ ide o rozdelenie správ, koordinátori si vybrali spôsob rozdelenia podľa propočnosti, tým, že sa budú dávať body každému typu správy a tieto body sa budú rozdeľovať na základe nášho drahého princípu dehontoho systému. A už od dnes dáme koordinátorom tabulku aplikácie Dehontovho systému, aby mali počet členov výboru a aby oni mohli na tom pracovať a pripraviť svoje návrhy pridelenia správ podľa bodov. Tiež sme včera rozhodli menovať ako predstaviteľa nášho výboru pre interinstitucionálny panel Galileo Viete, že tento veľký projekt Galileo, je to tá sieť satelitov, je to celé financované z európskeho rozpočtu. Financovanie bolo tiež schválené e, rozpočtom pred tromi rokmi, teda Európskym parlamentom. Spravujú tento systém viaceré organizmy. Je tam aj dozorná rada a sú tam treja členovia Európskeho parlamentu, dvaja z výboru ITRE a jeden z nášho výboru. A na návrh socialistickej skupiny sme menovali pani Berco, ktorá tu ale nie je, aby sa zúčastňovala týchto prác. Tiež som pripomenul koordinátorom, že každý parlamentný výbor aj náš má právo pozvať významné osobnosti, expertov na verejné vypočutia, aby sme sa lepšie informovali o aktuálnych témach tak ako sme tu robili dnes do obeda, máme právo na určitú kvótu hearingov. Ešte sme to neminuli a to isté platí aj pre delegácie a misie, ktoré môžeme zaslať in situ na základe samozrejme nášho programu, ak si myslíme, že by bolo užitočné pre informovanosť členov nášho výboru, aby tieto delegácie boli na mieste aby zistili, akým spôsobom sa využívajú finančné prostriedky, alebo aby skonštatovali, aká je podstata problému, rozsah a aby sme videli, aké sú naše možnosti zareagovať aj počas prvého štvrťroka. Samozrejme, my ako rozpočtový výbor sa snažíme usporiť, ušetriť európske financie nesmieme cestovať len tak hore dolu, ale v každom prípade, ak je potreba cestovať, tak to môžeme urobiť. Tiež sme sa dohodli na tom, že upresníme formát a zloženie delegácií pre stretnutia mimo sídla napríklad schôdze koordinátorov, špecifické schôdze k SZBP, ktoré máme s radou a, komisiou, a výborom AFED, trilógy a zmierovacie konania, či už s radou alebo s predsedníctvom, predovšetkým v prípade rozpočtu. Prijali sme harmonogram schôdzy na rok 2010 a pre nových členov, myslím, že noví členovia si ocenia fakt, že už teraz si budú môcť odteraz naplánovať svoje aktivity na celý rok 2010. A dohliadli sme na to, aby na tých 365 dní roku 2010, aby tam bolo aj niekoľko dní na to, aby ste si mohli vziať dovolenku alebo aby ste mali aj také menej náročnejšie aktivity. Spomenuli sme trialóg o Europole, ale Jutta Haug nás už o ňom dostatočne informovala. Ak ešte rôzne. Helga, ešte niečo? Ehm, Ďakujem. Mám ešte jednu otázku. Pred niekoľkými týždňami sa rozšíril dokument, že možno v Tyrkisovom týždni v septembri sa skutoční stretnutie výboru pre rozpočet, respektíve predsedníctva výboru v Štokholme. Ešte stále sa to plánuje, alebo aký je postup s týmto? No, to nie je ani náš parlamentný výbor, ani predsedníctvo, ale je to Delegácia výboru pre rozpočet, ktorú švédske predsedníctvo pozvalo 24. a 25. septembra do Štokholmu, bol pozvaný predseda a dvaja všeobecní spravodajcovia. A podľa tradície v tomto prípade, keď sa presúva do takéhoto členského štátu, tak sa pozývajú aj členovia výboru pre rozpočet – ktorí patria do tohto členského štátu, takže náš kolega pán Ferm je tiež pozvaný. Samozrejme, my vás budeme informovať o dialógu o výmene stanovisk, ktoré budeme mať so švedským predsedníctvom. Ešte pán Portas má niečo v rôznom. Ďakujem. Pán predseda, je to len jedna, ale respektíve dve otázky. Prvá, aby som vedel, či schôdza, ktorá bude 15. septembra o oddelie Európsky parlament, či to bude mať nejaký vplyv na deadline na pozmeňujúce návrhy, alebo pozmeňujúce návrhy pre tento oddiel, či ten deadline je stále ten istý a či to je stále do 9. septembra. Teda mení sa ten deadline na pozmeňujúce návrhy? Ja som si myslel, že mám dostatok času na tieto návrhy pre rozpočet aj vrátanie toho oddielu pre Európsky parlament. A druhá otázka. Keďže toto je rozpočtový parlamentný výbor, nás takmer 80 či 90 a takmer polovica z nás sme noví, Chcel by som vedieť, či v predchádzajúcom parlamente tento parlamentný výbor zorganizoval, alebo či by zorganizoval teraz akýsi kurz rozpočtovej techniky alebo postupu pre nových členov, jeden deň alebo štyri dní takého vzdelávania pre nových členov. Ja si myslím, že by to bolo veľmi užitočné, pretože väčšina z nás poznáme fungovanie a rozpočtové postupy na národnej úrovni, ale spôsob, ako sa vytvárajú národné rozpočty, tak v Portugalsku je to skutočne dosť odlišné od európskeho postupu a myslím, že nie sme jediní. My bežné výdavky oddelujeme od výdavkov na výskum a máme aj inú techniku organizácie rozpočtu, tak bolo by možné zorganizovať, alebo ste ich už urobili, takéto dni kurzu rozpočtu alebo európskej rozpočtovej procedúry. Ďakujem, drahý kolega. K tomu prvému bodu tam nie sú žiadne zmeny v deadline pre pozmenujúci návrh. 15. september je kompatibilný s tým deadlineom, tak ako bol stanovený. Nie je to síce ideálny termín, ale je to takéto riešenie. A k druhému bodu, to máte úplne pravdu, možno všetky politické skupiny nie sú v rovnakej situácii, sú určité skupiny, ktoré už majú prostriedky a prišli s iniciatívou, aby svojim novým členom dali nejaké dodatočné informácie pre iné politické skupiny. To môže byť komplikovanejšie. Ja sa pozriem na to, čo by sme mohli konkrétne urobiť. A ja si pamätám, ja rovnako ako Reimer v 89., keď som bol prvýkrát zvolený do parlamentu a rozhodol som sa byť členom tohto parlamentného výboru. Trvalo mi viacej ako 6 mesiacov, kým som bol vôbec schopný predložiť pozmenujúci návrh. A to teda znamená, že vy určite budete rýchlejší ako ja. No, ale tie ťažkosti alebo problémy budeme strašne zanepráznení teraz, ale uvidíte ale to, že sa budete zúčastňovať hlasovania o rozpočte, to je skutočne najlepší spôsob vzdelania. Budeme sa snažiť postupovať tak, aby ste mali maximum potrebných informácií. Ešte niečo? Nie, tak ďakujem všetkým členom, účastníkom